Uh, we start the meeting. Začneme schôdzu, ak súhlasíte. Prvý bod je schválenie programu. Sú prosím nejaké námietky? Ak nie, budeme považovať návrh programu za schválený bez akýchkoľvek úprav. Dnes máme k dispozícii všetky jazyky k dispozícii okrem chorváčtiny. A chcem ešte pripomenúť, o tom, že prebieha parlamentný týždeň 3. a 4. februára konkrétne. A my sa zúčastníme konkrétne e, tohto podujatia ako výbor. Budeme organizovať e, medziparlamentné zasadnutie výborov konkrétne 3. februára v čase od 11.15 do 13. hodiny. A už je dohodnuté, že budeme v sále PHSP 1A 002. Dúfam, že sa vám podarí zúčastniť sa v čo najhodnejšom počte. Máme tu už nášho hostia, konkrétne bod 3 na programe. Rozhodli sme sa na schôdzi koordinátor pred Vianocami že pozveme, teda že respektíve podporíme iniciatívu Medzinárodnej organizácie práce prezentovať e, výsledky výskumnej štúdie o dopadoch e, investičného plánu na zamestnanosť. A teraz e, Môžem s potešením skonštatovať, že môžem dať slovo pánovi Teresovi, ktorý nám povie niečo viac o tejto štúdii. Nech sa páči, majte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Dobré ráno. Vážení poslanci, Dámy a páni, chcem sa poďakovať za to, že dostávam priestor v mene ILO prezentovať túto štúdiu o odhadoch eh, možných dopadov na zamestnanosť eh, tohto investičného plánu. Štúdia začína analýzou situácie v Európe. Tu veľmi dobre poznáte. Je to eh, situácia relatívne pomalého hospodárskeho rastu, pričom sa odhaduje posun nadol. Na tejto tabulke vidíte, že väčšina šipok smeruje nadol a je vyznačených červený. To znamená, že vyhliadky hospodárskeho rastu na tento rok 2015 sa odhadujú, že to bude klesať. Na tento rok sú tady konkrétne 1,5% v porovnaní s viac ako 3% napríklad vo Veľkej Británii alebo v USA. A menej ako to bolo v predchádzajúcich odhadoch EÚ. Situácia e, taktiež e, sa vyznačuje relatívne vysokou mierou nezamestnanosti a nezamestnanosť e, na úrovni 10 je o mnoho vyššia, ako e, tomu bolo pred začiatkom krízy. A taktiež e, došlo k divergencii medzi vývojom nezamestnanosti v EÚ a v USA. To taktiež je všeobecne známe. A jasne to dokazuje, že v Európe sa nedostatočne využívajú kapacity. 23 ľudí je bez zamestnania, Myslím, že dôležitým prvkom problém nezamestnanosti v Európe je nedostatok e, zamestnaní a taktiež dlhodobo nezamestnaných e, zhruba 40 až 50 ľudí je dlhodobo nezamestnaných. A to je veľmi dôležité, pretože o čo dlhšie sú ľudia bez práce, o to zložitejšie potom je vrátiť sa na trh práce a nájsť im zamestnanie. Teda to je taký zložitý fakt, ktorý sa musí zohľadniť. Táto situácia celkovo naznačuje, že je tu e, nedostatok dopytu v Európe, nielen čo sa týka číslo nezamestnanosti, ale taktiež e, s tým súvisí aj to, že Európska únia, najmä eurozóna, majú prebytok, e, teda Európa o mnoho viac šetrí, ako investuje a to je zhruba na úrovni 2 HDP. Je to veľmi jasný ukazovateľ deficitu agregovaného dopytu v Európe. Ďalší dôležitý faktor aktuálnej situácie je, že okrem nedostatku dopytu, taktiež tradičné nástroje v riešení tohto nedostatku dopytu e, sú menej funkčné ako v minulosti. Je tu e, tzv. pasca likvidity, teda úrokové sadzby sú na mimoriadne, mimoriadne nízkych úrovniach a to má vplyv na spontánne stimulovanie investícií alebo taktiež spontánnu spotrebu, pretože je tu táto pasca likvidity a je taktiež veľmi dôležité na základe týchto bežných nástrojov opätovne stimulovať ekonomiku. Riziko deflácie v tejto súvislosti je veľmi veľké. Berú z dohovahy tieto skutočnosti, sa Európa rozhodla podporovať investície vo forme tohto investičného plánu vo všeobecnosti. Sa dá povedať, že by to bol veľmi užitočný prístup, pretože by to doplňalo prístup z minulého týždňa e, Európskej centrálnej banky, mimoriadne a nezvyčajné menové opatrenie, je to síce dôležité opatrenie, ale je to nepriame opatrenie na opätovné e, stimulovanie dopytu. To sa totiž musí e, vykonávať skôr priamými podporami investícií. Teda investičný plán je priamým spôsobom, ako opätovne oživiť ekonomiku tým, že sa vytvoria stimuly pre investície. A vidíme, že e, rozdiely medzi nezamestnanosťou v EÚ a v USA sa dajú počiarknúť aj úrovne investícií. V USA sa investície podarilo v podstate um, posunúť na rovnakú úroveň ako pred krízou. Zhruba 20 HDP sa investuje v USA. V prípade Európy sú investície ako percento HDP o mnoho nižšie ako v období pred krízou, zhruba 17 HDP, teda zhruba o 3 menej ako pred krízou. Tento trend je zreteľný najmä v krajinách Južnej Európskej únie, eh, kde je vysoká nezamestnanosť, ale taktiež v krajinách ako v Nemecku napríklad je, je míra investícií ako percento HDP nižšia ako pred krízou. Teda návrh stimulovať ekonomiku cez investície je veľmi zaujímavý, pretože sa tým môže dosiahnuť priamy dopad na príčiny tejto situácie a síce nedostatok dopytu ale musia to byť také investície, ktoré taktiež budú podporovať schopnosti a kapacity európskej ekonomiky rásť a prosperovať a taktiež vytvárať slušné pracovné miesta do budúcna. Teda toto v zásade je veľmi užitočný nástroj. Štúdii sme sa presvedčili aj o tom, že investičný plán môže mať zanedbateľný alebo relatívne výrazný vplyv e, podľa toho, ako sa to presne nastaví. Podľa informácií, ktoré máme k dispozícii, investičný plán pozostáva v zásade z dvoch prvkov. Jednak 63 e, miliard eur, e, tak povediať, nových peňazí, to je zhruba 0,4 HDP v Európskej únii. A ďalší prvok spočíva vo mnoho väčšej sume a síce zahrnutie súkromných investorov. To predstavuje zhruba 252 miliard a celkovo 315 miliard eur. To je zhruba um, na úrovni 2% európskeho HDP. Teda tieto dva segmenty spoločne sú dosť výrazné, ak by sa skombinovali. Je to potrebné však porovnať s investičným plánom, ktorý prebehol v USA tam to predstavovalo zhruba 5 HDP, teda zhruba dvojnásobok, ale bolo to nastavené na mnoho dlhšie obdobie. Ak naozaj sa investuje tých 315 miliard eur, tak sa to bude viac menej dať porovnať s programom v USA. Teda e, cieľom tohto plánu je dosiahnuť skutočné investície do ekonomiky, avšak za dvoch e, predpokladov. Jednak aby tieto doplnkové investície naozaj prebehli, teda aby výber súkromných investičných projektov bol naozaj e, vhodne nastavený. Ak tieto investície nebudú správnym spôsobom e, vyberané, môže dôjsť k tomu, že sa bude investovať e, do programov, ktoré by sa uskutočnili tak či tak bez tohto plánu. Teda bude tam veľmi nízka pridaná hodnota. A podľa našich odhadov počet pracovných miest, ktoré by sa vytvorili bez e, takéhoto pozorného preskúmania aspektu zamestnanosti, by bolo len zhruba 400 tisíc nových pracovných miest do roka 2018. To je teda ten časový horizont celého investičného plánu. Naopak, ak by tento plán bol nastavený správne, teda ak by sa veľmi pozorene vyberali investičné projekty, odhadujeme, že miera dopadu na zamestnanosť by bola až e, vo výške 2,1 milióna nových pracovných miest do roka 2018 a to by umožnilo zníženie miery nezamestnanosti o takmer 1%, teda to by bolo o mnoho e, výraznejšie a to by nepochybne e, znamenalo dobré správy pre Európu. Teda pozorné selektovanie investícií bude naozaj kľúčové, taktiež bude potrebné zabezpečiť, aby dochádzalo k novým čistým investíciám a preto to musia byť investície, ktoré budú súvisieť s prepájaním krajín, projektami infraštruktúry, taktiež ekologické formy investícií, ktoré by inak neboli prebehli na strane súkromných investorov. Práve preto, že tam musí byť tento aspekt prepájania. Ďalej, druhý prvok okrem tohto prepájania sa týka zapojenia malých a stredných podnikov A tieto sú um, veľmi um, náročné na zamestnanosť, najmä um, v krajinách, kde je veľmi vysoká nesamostnanosť, sú ich obmedzenia veľmi e, veľké, čo sa týka dostupnosti úverov pre malé stredné podniky. Teda práve tieto podniky majú potenciál investovať, vykonávať e, nové projekty, operácie, vytvárať pracovné miesta, ale vzhľadom na aktuálnu situáciu s úvermi v mnohých členských štátoch nemôžu toto robiť. Teda ide tu o e, čo najvyšší dopad na e, zamestnanosť, pričom sa do toho musia v čo najväčšej miere zapojiť malé a stredné podniky. A sú tu aj príklady už teraz v Európe toho, čo sa konkrétne môže urobiť. Vieme napríklad, že v Dánsku alebo v Nemecku existuje veľmi sofistikovaný systém úverových záruk e, pre malé stredné podniky. Taktiež vieme, že Európska investičná banka e, taktiež ponúka poradenstvo malým a stredným podnikom e, v investičných projektoch. Toto doposiaľ neprebiehalo veľmi intenzívne a kroky Európskej investičnej banky sa týkali o mnoho viac investícií vo všeobecnosti a práve preto v niektorých krajinách s najvyššou nezamestnanosťou bolo o mnoho menej e, pôžičiek a úverov k dispozícii e, od investičnej banky ako v krajinách s nižšou mierou nezamestnanosti, napríklad keď si porovnáme Portugalsko. A to bolo preto, že sa v plnej miere nemobilizovali kritéria, čo sa týka podpory e, zamestnanosti. Teda výber týchto projektov, a taktiež dôraz na faktor prepájania s inými projektami a taktiež ďalší faktor sa týka zapojenia malých stredných podnikov. Toto bude naozaj kľúčové. Okrem týchto dvoch konkrétnych prvkov v nastavení taktiež bude e, dôležité mať na pamäti širší kontext zamestnanosti. Máme na mysli najmä aktívne politiky trhu, taktiež efektívne programy zamestnanosti. Toto všetko sú podmienky, ktoré by mohli maximálne zvýšiť eh, pozitívne dôsledky tohto investičného plánu a tých 2,1 milióna nových pracovných miest by však predpokladalo, že sa naozaj budú implementovať tieto eh, nové plány. A taktiež v Európe musí prebehnúť eh, lepšie prepojenie medzi príjmom e, z práce a taktiež e, rastom ekonomiky. Taktiež si to bude vyžadovať e, automatický nárast dopytu. Teda toto prepojenie sa bude zvyšovať len veľmi pomaly. Avšak cieľom je, aby spolu s produktivitou rástli aj mzdy v Európe. Už som hovoril, pani predsedajúca, o rámcových podmienkách a o odhadoch. Chcem sa ešte raz poďakovať za priestor, že máme že môžeme prezentovať túto štúdiu, sú tu k dispozícii aj konkrétne výtlačky, taktiež je štúdia k dispozícii v elektronickej forme. Nech sa páči. Ďakujeme za pozornosť. Thank you, Mr. Torres, who is... Ďakujem, pán Torres. Ste riaditeľ výskumného oddelenia Medzinárodnej organizácie práce. Všetci, myslím, to už vieme. Ďalší požiadali o slovo. Začneme Hansom Beckerom, ktorý tu je na miesto pána Kasera. Dnes ho nahradza. Nech sa páči, pán Becker, máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujeme aj pánovi Doresovi. Myslím, že informácie o Junkerovom balíčku považujeme v tejto fáze za veľmi dôležité a podstatné. Najmä chcem zvorazniť, že základom úspešnosti tohto balíka z nášho pohľadu a z vášho pohľadu, ak som to pochopil správne, je, aby sa e, vyberali čo najlepším spôsobom investičné projekty, aby sa naozaj e, z maximálne e, využil potenciál pre pracovné miesta. Teda chcem sa opýtať, do akej miery je podľa vás efektívny proces výberu týchto investičných projektov, keďže Európska investičná banka sama o sebe o tom bude rozhodovať. A ďalej druhá otázka ktoré kritéria podľa vás sú kľúčové e, v tomto výbere najlepších investičných projektov s cieľom podpory pracovných miest? Sú tu aj rôzne iné kritéria, isté, že rôzne iné ciele, napríklad návratnosť investícií, ale mňa zaujíma najmä otázka cieľov prečo najvyšší možný počet pracovných miest. Ďakujem. Ďakujem, Jutta Steinruck. Ďakujem, pán Torres. Aj vašej organizácii za túto veľmi zaujímavú a podstatnú štúdiu. Myslím, že jasne dokazuje, aké dôležité je, aby sme my tu v parlamente, ale v komisii zohľadňovali aj aspekt zamestnanosti, pretože nesprávny vývoj v tomto investičnom pláne môže nastoliť práve opačný e, vývoj a nádej, že vznikne 1,8 nových pracovných miest, 1,8 milióna nových pracovných miest v Európe. Naozaj e, toto číslo musí byť našim skutočným cieľom. Poskytnúť to ľuďom v Európe musíme dbať aj o to, aby tieto investície boli spojené s podporou súkromných investícií, aby im nebránili, aby vznikali efekty synergií. Inak, ak sa to zle nastaví, môže to mať negatívne dopady na súkromné investície. A je tu riziko, že to bude mať vplyv dokonca um, na znižovanie dopytu. A musí sa to zosredovať najmä na tie členské štáty, kde je najvyššia nezamestnanosť, najmä dlhodobá nezamestnanosť a nezamestnanosť mladých. A tieto sa musia e, veľmi rýchlo zapojiť do tohto balíka. Chcem sa opýtať, ako zabezpečiť, aby práve v týchto krajinách, kde sú tie najzávažnejšie problémy, a ktoré najviac potrebujú podporu, aby naozaj došlo k týmto investíciám. A chcem sa opýtať, či E, ste nejakým spôsobom skúmali, ako sa môže využiť tento investičný fond na to, aby e, mohol pomôcť e, bojovať proti dlhodobej nezamestnanosti a nezamestnanosti mladých. Ďakujem. Danuta. Ďakujem. Danuta Jasloviecka, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca, za túto prezentáciu bola naozaj komplexná a najmä správa, ktorú ste pripravili, ale mám pochybnosti, čo sa týka finančných prostriedkov chcem vás poprosiť o stanovisko. Možno by ste mohli pomôcť mi ich objasniť. Tento fond bol zameraný na malé a stredné podniky na jednej strane a na druhej strane investície sú zvyčajne veľké sieťové, cezhraničné na druhej strane tento fond by mal mobilizovať niektoré aktíva, ktoré sú teraz zmrazené a neinvestujú sa. Chcem sa spýtať, či malé a stredné podniky budú schopné realizovať tieto veľké projekty a či malé a stredné podniky sa dostanú k týmto zmrazeným aktívam, ktoré sa dnes na investovanie nepoužívajú. Moja druhá pochybnosť spočíva v pochybnostiach o riadení finančných prostriedkov je veľmi ťažké vybrať tie správne projekty, ale riadiaci výbor, ktorý sa teraz e, etabluje a ktorý rozhodne o tomto nástroji na výber projektov, e, možno, že bude spolitizovaný. Ako sa tomu vyhnúť? Nikto nie je politický útvar. A tento výbor ktorý bude vyberať projekty, možno bude pozostávať z osôb zastupujúcich tých, ktorí platia najviac finančných prostriedkov do fondu. Rozanalizovali ste to? Ako sa vyhnúť politizovaniu týchto finančných prostriedkov a tohto fondu? Pani predsednička, ďakujem. Ďakujem aj za túto štúdiu, ktorá nám bude iste veľmi užitočná. Poukázali ste na to, že sa šetrí viac, ako sa investuje aj v týchto oblastiach a vyplatia sa tieto investície, keď vôbec nevieme, kam smerujeme. To znamená, že keď sa aj podniky snažia fungovať európsky a pracovať nadnárodne, tak práve tie stredné a veľké podniky, tým sme dali veľa možností, máme Enterprise, vytvorili sme im možnosti, aby mohli spolupracovať, ale to sú len také veľmi krehké začiatky. Danuta práve poukázala na to, aké šance majú tieto podniky, e, keď musia e, konať spoločne a európsky. A ja si myslím, že nie je správne, keď ide hovorí, že tu je ten riadiaci výbor, ktorý bude projekty analyzovať. Nebude to politické, budú to nezávislí experti a tí budú hodnotiť projekty. A ja si kladiem otázku, aké záruky máme, ak tento riadiaci výbor vydá nejaké odporúčanie, aká šanca je na to, aby sa taký projekt zrealizoval, alebo sa opäť stretnú členské štáty a povedia, áno, hodnotenie je pekné, ale oni si to medzi sebou vyjednajú, každý si zoberie svoj diel a povedia si, ja ti dám tento projekt, ty mi dáš ten projekt. A to povedie k tomu, že tie projekty nebudú mať obsah, nebudú mať žiadnu pridanú hodnotu a bude tam úplne chýbať ten rozmer zamestnanosti. Budú to také staré veci, ktoré sa budú opätovne oživovať a to vďaka európskym peniazom. A teraz čo tí prví investori? Kam budú investovať tí? Ak bude nejaký projekt dobrý, tak si myslím, že tu je šanca, že to povedie k niečomu pozitívnemu. Napríklad v oblasti zamestnanosti, kde máme potiaže, tak si môžeme povedať, áno, tu chceme investovať. No a ono možno by išlo tam naozaj zabezpečiť úspechy. Napríklad pomocou Európskeho sociálneho fondu sme už veľa dosiahli. E, napríklad hodnotiace kritéria, ale ja mám isté pochybnosti o tom, či to nakoniec predsa len povedie k takému výsledku, o ktorom sa bude dať povedať, že všetko bude objektívne a že ten výber nebude opäť iba sa riadiť politickými hľadiskami Maria João Rodríguez. Many thanks for... Ďakujem za vašu správu. Bola načas pripravená, naozaj prispieva k európskej rozprave zásadným spôsobom za MOP a tu v Európskom parlamente skutočne táto správa vítaná. Ja mám isté námety na kritéria, podľa ktorých sa budú projekty vyberať. Dovolte mi zdôrazniť tri z nich. Jedno sa týka strategických priorit pre Európsku úniu. Mali by sme investovať do tranzície k novému modelu rastu, hospodárskeho rastu, takže by sme mali dať prioritu tým projektom, ktoré sú v súlade s energetickým prechodom, s digitálnym prechodom a sociálnou inklúziou. A po tretie, investície do spoločnosti, do ľudí, pretože tu vytvoríme pracovné miesta vo vzdelávacej sfére, školení a sociálnych službách a zdravotníctve. Druhé kritérium, ktoré navrhujem, súvisiace s predchodzím, je nástroj Connecting Europe. Máme tu rôzne medzery v cez hraničnej európskej sieti a takisto treba znižiť makroekonomickú nerovnováhu rôznych oblastí únie. Keď sa nám podarí znížiť e, tieto makroekonomické nerovnováhy v členských štátoch EÚ, potom budeme mať podobnejšie podmienky v EÚ, ako investovať. Teraz sa tieto podmienky v každom členskom štáte líšia. Toto je, ústre, toto je ústredný problém. Plán investícií by mal toto brať na zreteľ. Mali by ste vedieť, že tu vo výbore KONT Vedieme dôležitú rozpravu. Nariadenie, o ktorom sa tam rokuje, nevytvára ekvivalentné podmienky pre členské štáty EÚ, aby mohli využiť tento finančný fond. Tie členské štáty, ktoré najviac zasiahla kríza, práve tie nemajú podmienky Myslím si, že treba vyriešiť najprv problém nerovnováhy a až potom by sa mal rozbehnúť investičný proces. Nie je naopak. Len pre vašu informáciu, už budeme na tejto veci ďalej spolupracovať s Medzinárodnou organizáciou práce. Ďakujem. Nech sa páči, hovorí pani predsedajúca. Slovo má pán Torres. Ďakujem pekne za reakcie na našu prácu, našu analýzu, ktorú sme vypracovali. Myslím si, že sú to otázky, ktoré nás stavajú pred výzvy. Otázky, ktoré ste tu vzniesli. Ako zapojiť napríklad Európsku investičnú banku a aké kritériá by sme mali použiť na výber projektov. Samozrejme, že toto je to najdôležitejšie, pretože ak kritéria nebudú dobre definované, vznikajú dve rizika. Jednak, že čerpanie by bolo príliš malé a druhak, že by mohla nastať politická intervencia, preto treba sa takýmto cestám vývoja vyhnúť a maximalizovať namiesto toho možný dopad investičného plánu. Mali by sme vybrať preto také projekty, ktoré sa E, vysporiadajú s externalitami, ktoré, ktorých vysporiadanie je našou prvou voľbou. Mali by to byť projekty, ktoré by sa neodfinancovali, ak by tento investičný plán neexistoval, napríklad posilnenie energetickej siete v Európe, digitálne hospodárstvo. Myslím, že sme na Prahu rozkvetu alebo dokonca revolúcie nových technológií. Myslím, podľa Medzinárodnej organizácie práce. Toto bude mať významný dopad na to, ako sa bude svet ďalej vyvíjať a rôzne európske krajiny sa postavia rôzne k týmto výzvam, čo sa týka zamestnanosti, produktivity. Toto sa všetko bude skutočne skokovo odlišovať, pretože nové technológie vytvoria nové príležitosti a niečo bude aj pozitívne pre podniky a zamestnanosť a pre budúcu prosperitu Európy ak sa tomu, toho ľudia správnym spôsobom ujmú. Te, tieto kritéria sú teda naozaj dôležité. Ak sa dobre uvedú do praxe, tak sa rozbehne aj vznik nových pracovných miest. Externality sú teda zásadné. Energetika, nástroj Connecting Europe, spájame Európu. Tam všade spočíva dôležitá práca, ktorú treba pre Európu vykonať. Myslím, že niektoré veci treba oddeliť, pretože nie sú rovnakej povahy, rovnakého charakteru. A tu mi prichádzajú na úm um malé a stredné podniky. Otázka, či sa vysporiadajú malé a stredné podniky s veľkými mamutími projektmi, väčšinou asi nie, ale treba si uvedomiť, že relatívne malé finančné prostriedky, e, ktoré vyžadujú iba malú mieru spolufinancovania, ak sa poskytne úver, tak môžu zmeniť veľa k dobrému a krajiny sú naozaj v odlišnej situácii, máme odlišné skúsenosti a Európska investičná banka by sa mohla stať inštitúciou, ktorá má už ekvivalent v Nemecku a v Dánsku. Tieto inštitúcie v Nemecku a Dánsku poskytujú záruky a potom aj úvery od komerčných bank na základe týchto záruk, na ktoré sa môžu malé a stredné podniky odvolať Investícia do nových pracovných miest by nemola možná, ak by takéto organizácie neboli bývali vznikli. Takže toto je oddelený typ projektov. Ďalšia vec sa týka politickej interferencie a zasahovania. Ja sa k tomu neviem až tak vyjadriť, pretože to nie je v mojej odbornosti, ale správa zdôrazňuje dôležitosť monitorovania a vyhodnocovania. Aj dobre zadefinované projekty niekedy sa nevyvinú tak, ako by si človek predstavoval a treba od začiatku zabudovať do investičného plánu monitorovacie nástroje, vyhodnocovacie nástroje, kde to je možné. Nehovorím, že na úrovni politiky, ale na úrovni plánu, investičného plánu, pretože do istej miery, miery je tu prístup vo všetkých európskych krajinách, že treba zábezpeky na projekty a pri monitorovaní a vyhodnocovaní musí byť aj komponenta zamestnanosti. Takže pri vyhodnocovaní sa nevyhodnotí len návratnosť investícií, ale aj koľko nových pracovných miest sa vytvorilo v jednotlivých projektoch. Samozrejme, že Medzinárodná organizácia práce spolu s e, Európskou investičnou bankou bude spolupracovať na poskytovaní týchto údajov. Ďakujem za takúto súčinnosť. Ďalšia dôležitá otázka sa týkala nezamestnanosti mladých, ako zaangažovať viac mladých ľudí do, na trh práce. Samozrejme, že nezamestnanosť je vysoká, v niektorých krajinách je to tá najdôležitejšia vec, o ktorú sa ľudia obávajú a treba e, aplikovať v praxi záruku pre mladých. Táto prešla testom času v krajinách, kde záruka pre mladých existuje od 90. rokov, tí, tie sa zotavili skôr z krízy, čo sa týka zamestnanosti mladých, čiže treba do investičného plánu zabudovať osvedčené skúsenosti, ale naše odhady hovoria, že treba zintenzívniť túto prácu tak, aby jednotlivé krajiny naozaj pocitili multiplikačný efekt. Záruka pre mladých znamená, že 21 miliard eur každý rok v Európe vytvorí záruku pre pracovné miesta pre mladých a ak budeme mať služby práce verejnej zamestnanosti e, obsadené odborníkmi, ktorí budú vedieť narábať s touto zárukou, myslím si, že to bude dobrý prídavok k investičnému plánu, pretože zamestnanosť mladých ľudí potom bude prepojená s konkrétnymi projektmi, napríklad digitálneho hospodárstva, zeleného ekologického hospodárstva a podobných projektov, alebo dokonca by si mladí ľudia mohli založiť svoje vlastné podniky. To už je aj komponenta SME, malých a stredných podnikov. Asi som odpovedal na väčšinu otázok. Možno tie makroekonomické nerovnováhy, ešte to, sieťový efekt. Pani Rodríguez, myslím, navrhla, aby ďalšie kritérium zahrňalo aj makroekonomickú nerovnovahu, ako sa s ňou vysporiadať. Myslím si, že tu tiež vyvstáva otázka malých a stredných podnikov, zástoj malých a stredných podnikov. Niektoré krajiny budú môcť mať z toho väčší prospech, menšie, ale do tohto plánu treba zapracovať prierezový únijný cezhraničný prvok a národné investičné plány by sa potom možno mohli konkrétnejšie venovať tým oblastiam, kde je najvyššia nezamestnanosť. To by bolo skutočne prospešné. Rozhodnutie padlo minulý týždeň Európskou investičnou bankou, že, tven, že 20 treba venovať na nový prvok solidarity v Európskej investičnej banke. A toto by sa tiež dalo použiť na vyriešenie tohto problému. Ďakujem, hovorí predsedajúca. Pokračujeme otázkami. Pán Šulc. Vážený pán Torres, ďakujem za vaše vyjadrenia. Musím povedať, že v mnohých bodoch s vami súhlasím a súhlasím aj s kolegami, ktorí hovorili predo mnou. Chcel by som sa však vrátiť opäť k téme malých a stredných podnikov, pretože v tejto oblasti som pracoval viac ako 10 rokov predtým, ako som sa stal poslancom Európskeho parlamentu. A vždy som tak trochu prekvapený, keď tieto diskusie počúvam, tak eh, mnohí si myslia, že eh, my dostaneme penzie alebo že dostaneme úvery, že všetko bude potom fungovať. Ale kto takto uvažuje, tak uvažuje zle. Hneď vám to vysvetlím, pokúsim sa to vysvetliť za dve minúty. Nie len v Nemecku, odkiaľ pochádzam, máme na trhu tri typy malých a stredných podnikov, pokiaľ ide o ich financovanie. Jedna skupina má veľké zisky, a dostáva úvery a vôbec nemajú problémy získavať peniaze. Potom tam máme malé a stredné podniky, ktoré sú v takej strednej skupine, nemajú sa až tak dobre, nedarí sa im až tak veľmi, ale je možné ich podporiť a oni tiež dostávajú peniaze, pretože na trhu je dosť peňazí. No a potom máme tretí typ, malých a stredných podnikov, ktoré sa na takéto projekty asi vrhnú a peniaze na trhu nedostanú. A my si musíme položiť otázku, prečo je tomu tak, kde je problém. Ja sa trochu obávam, že pomocou peňazí, ktoré vydáme, podporíme malé a stredné podniky, ktoré na trhu pravdepodobne so svojimi výrobkami šancu nemajú. Takto ich udržíme pri živote 3 alebo 4 roky a opäť 6 rokov uvidíme, že zanikli a že my sme e, vlastne daňovými finančnými prostriedkami zafinancovali iba ich program na prežitie. Ďalej, investície do e, vzdelávania, teda do hlav ľudí, ktoré treba robiť. Myslím si, že to by bolo vhodnejšie, pretože to by pomohlo aj malým a stredným podnikom, ktoré majú v súčasnosti dosť peňazí a nemajú problémy a to by pomohlo nielen Nemecku, ale aj ďalším krajinám, teda investovať do mozgov. A pozor, keď budeme investovať do podnikov, treba si zvážiť, prečo tieto podniky peniaze potrebujú teraz inéž zúber. Ďakujem. Tiež sa chcem poďakovať pánovi Toresovi za prezentáciu a chcela by som položiť otázku, ktorá sa týka typu zamestnanosti a pracovných miest, ktoré sa môžu takto vytvoriť. Je to otázka, ktorá ide ďalej, ako je len otázka kvantitatívnych čiastok, pokiaľ ide a údajov, pokiaľ ide o E, pracovné miesta, ktoré majú byť e, vytvorené. Dnes hovoríme veľa o iniciatíve v prospech vytvárania pracovných miest. Samozrejme, to je výborná iniciatíva, ale často zabudáme na to, že sme už žili v období, keď nebolo nezamestnanosti a bola iná kvalita e, práce, boli iné práva. Nezabúdajme, aj otroci v období otroctva mali veľa práce, ale nemali žiadne práva. Takže otázka, ktorú chcem položiť, sa týka vášho názoru toho, ako zabezpečiť, e, aby tento plán nielen vytvoril pracovné miesta, ale aké typy pracovných miest a aká bude ich udržateľnosť pre budúcnosť. Pretože si myslím, že by nebolo želateľné, aby e, sa tento plán nestal len nejakou podporou privátnych konzorcií alebo nejakých veľkých investícií, o ktorých vieme, že potrebujú investície, ale ktoré okrem toho a potom pre pracujúcich a pre ich e, život vlastne nič e, neprinesú. A teda moja otázka je, ako sa môžeme ubezpečiť alebo garantovať, E, to, aby tento e, plán rešpektoval práva pracujúcich a aby pracovné miesta, ktoré budú vytvorené, boli dôstojné a aby zabezpečovali sociálne práva. Ďakujem. Monikova. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem aj Medzinárodnej organizácii práce za túto štúdiu. Myslím si, že je skutočne hodnotným príspevkom k téme vytvárania pracovných miest v kontexte našich diskusí o dopadoch investičného plánu, pretože spolu s udržateľným rastom je dôležité vytvárať aj udrži- udržateľné a kvalitné pracovné miesta, čo by mal byť jeden z centrálnych cieľov investičného plánu. Štúdia sa mi páči v tom zmysle, že nám ukazuje využiteľný potenciál, ale k tomu musíme nastaviť dobré rámcové podmienky, aby sa ten potenciál skutočne vytvoril a aby to bol potenciál pre vytváranie pracovných miest. Sam, sami hovoríte, že je to krok správnym smerom, ale my potrebujeme ďalšie sprievodné opatrenia na to, aby sme naozaj dospeli k takej ekonomike, ktorá bude trvale udržateľná a bude vytvárať pracovné miesta. Vy ste však hovorili o spodnej hranici počtu pracovných miest. To má byť maximálne 400 tisíc E, maximálna hranica 2,1 miliónu, ak tam budú vytvorené priaznivé spier, sprievodné podmienky a doprovodné projekty. Mňa by však zaujímali rámcové pracovné podmienky pri tých 400 tisícoch pracovných miest. To je tá spodná hranica a ako vnímate ten pákový efekt, ktorý je relatívne sporný. Máte viacero scenárov toho pákového efektu. A keď sa pozrieme na tých 400 tisíc pracovných miest, o aké miesta pôjde v akých sektoroch, v súčasnosti o tom nemáme vôbec žiadne informácie, teda pokiaľ ide o rozdelenie tohto plánu do rôznych odvetví a my však vieme, že situácia so zamestnanosťou v rôznych odvetviach je rôzna. Týpka sa to digitálnej ekonomiky, mestského prostredia a tak ďalej. Ako to vidíte teda vy? No a ešte k tomu, čo už tu odznelo. Nie je to len o to, aby sme vytvorili istý počet pracovných miest. Ide tu aj o to, aké to budú pracovné miesta. Budú kvalitné, udržateľné, zabezpečia ľuďom existenciu. Ja si myslím, že odporúčanie, ktoré ste tu e, predniesli, a síce, že treba monitorovať dopad opatrení, je zásadný. Ale rovnako je dôležité, práve tak ako je to aj v štruktúrálnej politike EÚ, aby sme pre túto investičnú politiku už priamo v pokynoch riadiaceho výboru mali stanovené jasné kritéria a podmienky, napríklad prepojenie z Európa 2020, jasne zakotvené princípy partnerstva, to znamená zapojenie lokálnych partnerov, občianskej spoločnosti do týchto projektov a tak ďalej. Myslím si, že tu ešte stále sú veľké medzery. Rýchlo, pretože doplním iba pani Rodríguez. Je tu istá zónovosť a vy si myslíte, že možno by to e, dnes bolo vhodné investovať tam, kde nepotrebujeme. Nechcem tu robiť karikatúru, ale my vieme, že e, sú aj oblasti, ktoré nepotrebujú investície, takže netreba tu robiť žiadnu karikatúru, ale sú tu isté potreby, ktoré e, musia povinne ísť do nejakých oblastí a nie do iných. Takže tu potom vystávajú aj otázky solidarity a možnosti prežiť. A toto všetko je tiež veľmi dôležité. Máte nejaké konkrétne otázky vo vašej štúdii, ktoré sa týkajú týchto tém, e, zemepisná e, zonalita, financie, lebo e, vy ste zvolili tematický prístup. To je dobre, pokiaľ ide o otázky spojené s udržateľným rozvojom, ale pokiaľ ide o tieto špecifické otázky, sú tam a ak áno, aké výsledky? Ďakujem za slovo. Ďakujem za túto štúdiu, hovorí pani Blinkievič Jute. Predovšetkým zamestnanosť a sociálna politika je priamo prepojená s hospodárstvom a dopad na hospodárstvo cítia najviac ľudia, tí, čo majú prácu, tí, čo majú slušný príjem, tí, čo nemajú. Motivačné podmienky pre investície sú veľmi dôležité o tom treba tiež hovoriť, o motivačných nástrojoch. A chcem položiť otázku, aké konkrétne motivačné nástroje máte na mysli, ako by sme mohli motivovať to, aby investície v členských štátoch sa stali trvalo udržateľné, životaschopné a priniesli by prospech ľuďom. Možno, že každá krajina by sa mala sama rozhodnúť, podnietiť, ako motivovať, alebo malo by to byť e, unijné rozhodnutie, pretože sa to týka európskych investícií. A ešte jedna otázka. Kolegovia hovorili veľa o malých a stredných podnikoch. Sú skutočne zásadne dôležité pre politiku zamestnanosti a hospodárstva, pretože oni vytvárajú nové pracovné miesta. Otázka znie, prečo malé a stredné podniky nedostávajú úvery aby mohli tie pracovné miesta skutočne v rôznych regiónoch vytvárať. Prečo? Či bary nemajú prístup k úverom a aké sú dôvody, ak nie? Bude investičný plán schopný pomôcť malým a stredným podnikom, aby sa dostali k úverom a vytvorili pracovné miesta? Ešte jedna otázka. 25 miliónov nezamestnaných v Európskej únii, z toho 12 miliónov dlhodobo nezamestnaných, tie čísla by sa možno zmenili, ak by sme investovali do energetiky, do digitálneho hospodárstva. A týchto 25 miliónov nezamestnaných budú ochotní sa zamestnať v týchto rezortoch, v týchto sférach. Máme dostatok motivácie, aby sa ľudia rozhodli vziať takéto pracovné miesto, ktoré sa vytvorí, pretože na to treba ľudí, ktorí už nejaký čas v tomto odbore pracovali, rozumejú tomu, majú poznatky, majú zručnosti a spôsobilosti. A bude investičný plán, o ktorom hovoríme, efektívnejší, ak sa takto adresne zameria nielen na hospodárstvo, ale aj na, na postoje ľudí k práci. Mnoho ľudí z nášho výboru už vám povedalo komplimenty k vašej štúdii, hovorí pani predsedajúca. Čas beží, takže nemusím to znova opakovať, hoci ja s nimi súhlasím. Som naozaj e, veľkým fanúšikom práce MOP. Mám otázku. Okrem toho všetkého, na čo sa to ľudia pýtali, sa chcem ešte opýtať na niečo iné. Mala som hĺbkový rozhovor s človekom z EIB, z Európskej investičnej banky, ktorí majú teraz plány, na, majú extra personál, potrebujú 500 ľudí, aby im preskúmali všetky tieto nové projekty a hovoria, že majú isté obmedzenia pri návratnosti investícií je treba 18 a ak človek chce, aby projekt bol napríklad environmentálne úspešný alebo vytvoril prácu, bol prospešný pre spoločnosť, tak potom nemusíme zasa splniť kritérium návratnosti investícií. Inými slovami, e, tieto projekty nie sú úplne bežnými investičnými projektmi, pretože sa tu zvažujú ďalšie dodatočné aspekty. A tento spôsob práce, ak by toto kritérium bolo striktné, že treba návratnosť investícií v istej výške, tak by potom nebolo možné zabudovať tieto dodatočné environmentálne alebo sociálne aspekty. Viete, či Európska investičná banka používa aj tieto kritéria na e, alokovanie finančných prostriedkov? Pani López Permejo. Ďakujem, pán Torres, za správu. Mám niekoľko otázok. Vy ste hovorili v správe, že sa vytvorí milión 800 tisíc pracovných miest, ale vychádzate z predpokladu, že to budú nové miesta. Ale to je veľmi a, a tá suma je na to veľmi obmedzená 23 miliard a to bude len finančná podpora zo strany Európskej investičnej banky. Privátne investície, o ktorých sa predpokladá, že sa budú realizovať, sa budú robiť v každom prípade, pretože strategické investície sa realizujú v krajinách, kde je istá ekonomická E, dynamika, kde sa koncentrujú privátne investície. To znamená, že tento program sa sústredí na krajiny, kde je menšia e, miera nezamestnanosti a menší ekonomický rast. To znamená, že e, podľa môjho názoru sa vytvorí menej pracovných miest, ako by sme mohli očakávať. Chcem pripomenúť, že EIB už mala ťažkosti E, využiť kapitál, ktorým disponuje jednak kvôli technickým reštrikciám, ako aj politickým aspektom. V mnohých prípadoch e, podporila kreditmi projekty, ktoré zlyhali a e, trpia tým malé a stredné podniky. Takže chcem sa sústrediť na dve otázky týkajúce sa dvoch aspektov. Poprvé, aké garancie môžete dať, že tento kapitál bude stimulovať aj kvalitu, aj kvantitu pracovných miest. Po druhé, e, akú kapacitu podľa vás môže mať tento plán na zmenu e, výrobného modelu, ktorý je v mnohých krajinách skutočne potrebný a nielen financovať nejaké ad hoc e, projekty v krajinách, ktoré trpia dezindustrializáciou. Ďakujem. Merci, monsieur Ďakujem, pán Torres, za to, že ste medzi nás dnes prišli. Chcem sa vrátiť k samotnému projektu a jeho povahe. Vy ste nám vysvetlili, a ja v pane s vami súhlasím, že tento projekt by vlastne mali predstavovať nové projekty, e, ktoré nebudú dostávať financie od inakiaľ a že sa to bude týkať nových sektorov digitálnej oblasti a energie. Čo tieto nové sektory, nové oblasti? a, a tam svoje nové kompetencie. A moja otázka je, tí, ktorí žiadajú o pracovné miesta a už dlho, vy ste tiež povedali, že čím dlhšie niekto hľadá prácu, tým ťažší bude návrat na pracovný trh. Takže my budeme mať kompetencie za tým, budeme vedieť zmobilizovať týchto ľudí rýchlo a Nemali by byť tieto prvé investície nasmerované skôr do vzdelávania týchto dlhodobo nezamestnaných? Juta Štajnuk? Ja, nach ihren Ausführungen... Áno, ďakujem. Po vašich vysvetleniach eh, ma napadla ešte jedna myšlienka a bez toho, že by som ju technicky skúmala, predsa len mám jednu otázku. Týka sa to iniciatívy pre zamestnanosť mladých ľudí ktorú členské štáty takmer nevyužili. A ja sa pýtam, že či by nebolo možné, ak by takéto prostriedky sa stali časťou investičného plánu a boli by účelovo viazané, či by to nebola šanca masívne podporiť zamestnanosť mladých ľudí v Európe. Je to taká spontánna myšlienka, napadla ma teraz. Vieme, že potrebujeme viac investícií a preto si myslím, že nebolo by zlé cieľene investovať do podpory mladých ľudí. Vidíte v tom nejakú šancu? Well, the last question on the... Posledná otázka na zozname príde od e, pána alebo pani Kandeléra. Ak chcete viac alebo ďalšie otázky, tak skutočne treba zvážiť, že treba hlasovať blíži sa čas. Takže pán Kanderlere dostane slovo. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem za veľmi zaujímavú prezentáciu. Čo sa týka e, Junckerovho plánu, ja som jedných, jedným z tých v tomto výbore, ktorí sa obávajú o generáciu mladých, najmä na juhu Európy, pretože je pravdou, že vygeneruje tento investičný plán pre nich pracovné miesta. Pozrite sa na tú hroznú situáciu na juhu Európy, aké sú skutočné potreby ľudí v tomto regióne. Dokážeme výsť v ústrety týmto potrebám, keď tam je toľko aspektov a toľko podmienok, aby sa Junckerov plán rozbehol? Ako ako zmieriť tieto protichodné požiadavky a ako zabezpečiť, aby sa ľudia zaangažovali, zainteresovali do týchto projektov. Návratnosť investícií je jedno kritérium, samozrejme, že to je dôležité pre súkromné investície a to presne môže byť problém, pretože na juhu Európy takéto niečo je problematické. Ďakujem. Krátka otázka. Viete, či jedna z tých hospodárskych oblastí, ktoré vykazujú od začiatku krízy rast, a síce sociálne podnikateľstvo, social business initiative a tak ďalej, či práve tam existuje nejaký cieľ zo strany investičnej ofenzívy a či je ten cieľ pevne zakotvený. Ďakujem. Slovo má pán Mann. Ďakujem, ja už som hovoril, ale táto otázka, ktorú mám, ešte nebola položená a myslím, že je dôležitá. Hovoril som, že sa pokúsime o to, aby nebola možnosť vidieť v pracovných miestoch šancu do budúcna. Dokážete si predstaviť, že by sme mali niečo, čo by spočívalo v tom, že by sme mali projekty ako napríklad duálne vzdelávanie. Takéto projekty už v niektorých štátoch existujú a my by sme ich mohli podporiť. Niektoré členské štáty hovoria, že by si to prijali a nemajú príslušné štruktúry. Ako by bolo možné podporiť takúto úspešnú e, investíciu? Myslím si, že tam by mnohí investori mohli s tým súhlasiť. A ja si myslím, že e, takýto typ vzdelania by sme mohli podporiť aj v iných krajinách. Poprosím o krátke odpovede na tieto otázky. Pán Torres, je to fascinujúca diskusia. Vidíme, že by bolo možné s ňou pokračovať ešte dlho, pretože sa tu preberajú zásadne dôležité veci, ale zvolím tematický prístup, aby sme ušetrili čas. Čo sa týka úlohy EIB, a Európsku investičnú banku spomenuli viacerí, ide tu o kritéria, aké im dáme. Ale Európska investičná banka je verejnou bankou, Takže je len prirodzené, že motivačné prostriedky, ktoré sa použijú na investície, budú odrážať podmienky verejnosti na rozdiel od súk- súkromných bank. Myslím si, že kľúčom tu je zabezpečiť úlohu profitu a ziskovosti, aby tieto investície vygenerovali dostatočný zisk a pripustiť, že všetky, nie všetky, ale možno väčšina týchto investičných projektov, ktoré pôjdu do celo unijných projektov, skôr vygenerujú navratnosť v spoločnosti, nie tak celkom vo financiách. Na to potrebujeme verejnú banku, aby investovala aj do oblasti, kde by súkromné banky ne- neinvestovali a kde by kolektívna odpoveď a blaho, prospech boli tiež kritériom úspechu projektu. Takže treba takéto kritéria zadať EIB, len profitabilitu, nie len ziskovosť, ale samozrejme nepopierame, že toto je tiež dôležité, ale nechcem uh, hovoriť za banku. Samozrejme, že to je posun v tom, ako sa vnímajú kritéria pre projekt a operabilitu projektu a musí o tom rozhodnúť EIB. Niekoľko uh, otázok sa cita, týkalo kvality pracovných miest a slušne zaplatenej práce. Tu máme niekoľko vecí rôznych aspektov. Máme tu projekty v digitálnom hospodárstve, v energetike, v energetických sieťach a tak ďalej. A keď bude verejný tender, tak e, máme v MOP nástroj verejné obstarávanie a medzinárodné Štandardy Medzinárodnej organizácie práce sa považujú za takéto kritérium vo väčšine krajín, aj nie vo všetkých dnes. A to sa dá transponovať na celú európsku politiku. Bolo by to v podstate prirodzené, aby aj inde boli slušne zaplatené pracovné miesta. Čas, v časti 3 správy sa hovorí, bolo by trošku možno náročné žiadať od investičného plánu, aby aj skvalitnil pracovné miesta, ale aspoň treba povedať, že pracovné miesta, ktoré sa vytvoria v rámci celoeurópskych politík, by mali mať slušnú úroveň. A toto by mala byť stratégia pre investovanie peňazí. Taktiež otázka mládeže, ako lepšie zapojiť mládež a zručnosti. Aj toto je dôležitý aspekt. Myslím, že ešte, že bude to na každom jednom členskom štáte, ako to poňať vo väčšine. V niektorých členských štátoch väčšina malých stredných podnikov, ktoré produkujú zisk, má prístup k úverom, ale nie je to platné vo všetkých členských štátoch. A práve to je problém vysokej nesamestnanosti, že je eh, mnoho ziskových malých stredných podnikov, ktoré nemajú prístup k financovaniu. To je tá tragédia. A v tomto investičnom pláne bude mimoriadne dôležité, aby sa toto trošku vyvážilo, aby to ten problém nevznikal. Taktiež, čo sa týka zručnosti, aj tento aspekt eh, je možné zvážiť eh, a taktiež eh, čo sa týka nejakých sezónnych zručnosti musíme zradiť také inštitúcie, ak, ktoré, ktoré budú skúmať, aké zručnosti sú práve na trhu potrebné a aby sa potom prijali opatrenia na uspokojenie týchto potrieb. Sme svedkami veľmi rýchlych technologických zmien a musíme sa snažiť ich čo najviac predvídať. Niektorí napríklad odhadujú, že rutinné um, práce ehm, sa v najbližších rokoch výrazne ehm, ich miera sa výrazne zníži, teda budú to skôr akési kontaktné pracovné miesta. Aj toto by sa mohlo v pláne zohľadniť podľa potreb konkrétnej krajiny. Taktiež e, to padla veľmi dôležitá otázka, ktorá sa týkala zemepisného prvku tohto plánu. Dovolím si odpovedať po francúzsky, ak dovolíte. Uh, je to v podstate otázka, ktorá znamená presvedčiť sa, do akej miery tento investičný plán dokáže zohľadniť aktuálnu európsku politiku, najmä eh, čo sa týka eurozóny. Tam niečo chýbalo. akási eh, forma hospodárskej politiky, ktorá by platila eh, pre celú Európsku úniu. Myslím si, že aj e, v odhadoch e, sa objavuje, že tento faktor e, zemepisného charakteru predstavuje zhruba jednu tretinu tých 1,8 pracovných miest, milióna pracovných miest, pretože na základe tohto zemepisného prístupu sa budú uprednostňovať skôr krajiny, kde je menej pracovných miest v súčasnosti disponibilných, ale v skutočnosti sa to bude musieť v tomto pláne veľmi opatrne nastaviť, aby sa tieto potreby dokázali uspokojiť Chcem sa poďakovať ešte raz za to, že som mal priestor prehovoriť k vám o tejto štúdii. E, ďakujeme. Ďakujeme, pán Torres. Celkom iste vás budeme opäť chcieť pozvať na schôdzu nášho výboru. Chcem sa poďakovať aj za vaše odpovede. Ďakujeme. Teraz sa pristúpime k hlasovaniu ale dáme si zhruba e, minútovú, dvojminútovú prestávku, aby sme sa pripravili na hlasovanie. We'll start with the votes on... Začali najskôr o fonde na prispôsobenie sa globalizácii, konkrétne najskôr Zachem z Polska. Otváram hlasovanie. Hlasujeme elektronicky. Skupina EPP má štyroch eh, hlasujúcich navyše. <laughs> Is it okay now? Now it's okay and uh, you can see the... Už je to v poriadku, výsledok sa zobrazil, návrh bol prijatý. Ďalej nasleduje Fond na prispôsobenie sa globalizácii týkajúci sa Sangoba z Belgicka. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Ďalej nasleduje Alea Solar z Nemecka. Dávam slovo Jute Steinbrück. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Skupina SAD predložila ústny pozmeňovací návrh, konkrétne k odseku 6, ktorý ho má nahradiť. Navrhujeme, aby odsek 6 bol nahradený takýmto textom. Preto konštatuje, že žiadne ďalšie stimuly eh, na vzdelávanie neboli vytvorené pre účastníkov zo strany EGF. Okrem toho, personalizovanejšie a hlbkovejšie opatrenia by eh, sa taktiež mali podporiť. Uh, okay, whole... Budeme hlasovať o celom texte, takto upravenom ústnym pozvňovacím návrhom. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej prejdeme k absolutóriu, k všeobecnému rozpočtu. Kompromis A. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Overíme si návrh 6. Hlasujte prosím elektronicky. Konec hlasovania. Prijaté. Návrh 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 8, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 9, ten bol stiahnutý. Ďalej návrh 10, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Kompromis B. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis C. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 19 s ústnym pozmeňovacím návrhom. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz budeme hlasovať o celom stanovisku takto upravenom. Hlasujeme elektronicky, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej nasleduje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania, absolutórium za rok 2013, kompromis A. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 2. Kto je za? Je tu ústny pozmeňovací návrh. Ako vidíte, kto je za? Proti? zdrželi sa? Prijaté. 3. Kto je za? Proti? zdrželi sa? Prijaté. Odsek 4, o tom sa nebude hlasovať. A teraz hlasujeme o celom stanovisku, takto upravenom. Hlasujeme elektronicky, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Ďalej nasleduje absolutórium pre Európsku agentúru pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Odsek 4. Návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Odsek 5. Návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Teraz o celom stanovisku takto opravenom elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej nasleduje návrh stanoviska pre Európsku nadáciu pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za finančný rok 2013, ide o absolutórium, odsek 2. Kto je za? Návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 2. Je tu ústny pozmeňovací návrh spravodajcu. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 3, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Teraz budeme hlasovať o celom stanovisku takto upravenom. Nech sa páči, hlasujte elektronicky. Konec hlasovania. Prijaté. Ďalej nasleduje návrh stanoviska pre Európsku nadáciu pre odborné vzdelávanie, kompromis A. Kompromis A, kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. A teraz budeme hlasovať o návrhu 2 spravodajcu. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Teraz hlasujeme o celom stanovisku, takto upravenom. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. 5. Ďalej nasleduje návrh stanoviska. K agentúram za finančný rok 2013. Návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis A. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis B. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. A ďalej budeme hlasovať o celom takto opravenom stanovisku. Nech sa páči, hlasujte elektronicky. Konec hlasovania. Prijaté. To je všetko. Ďakujeme všetkým prítomným za hlasovanie. Uh, <clears throat> is this what is on the Uh, Prejdeme k ďalšiemu bodu na programe. Ide o Európsky fond pre strategické investície, EFSI. Ak dovolíte, ja by som rada predniesla niekoľko slov ešte predtým, ako dám slovo kolegom k interným postupom. Pre tento bod máme eh, za sebou viacero stretnutí eh, predsedov výborov o rozdeľovaní kompetencií medzi výbormi tejto oblasti. A za každým som zdôrazňovala význam aspektov zamestnanosti, aby výbor pre zamestnanosť bol úzko zapojený do tohto procesu. Z technického hľadiska legislatívny návrh obsahuje eh, žiaľ veľmi málo sociálnych aspektov, ale hlavným cieľom ešte stále je vytvárať viac a lepších pracovných miest a bojovať proti nezamestnanosti, najmä proti nezamestnanosti mladých. A nejde tu len e, o investície pre dobro e, finančných trhov, ide tu o investície s cieľom vytvárať pracovné miesta. A to je oblasť, e, ktorej má právomoc náš výbor. A preto som na schôdzi predsedov výborov požiadala, aby náš výbor bol pridruženým výborom na základe pravidla 54, avšak konferencia predsedov výborov zatiaľ ešte neprijala žiadne konečné rozhodnutie, okrem odporúčania vytvoriť riadiaci výbor, ktorý bude koordinovať túto prácu a všetky eh, Výbory, ktoré majú záujem, budú môcť zúčastniť sa tohto procesu. Teraz konferencia predsedov bude rozhodovať o konečnom rozhodovaní kompetencií v tejto veci. A zdá sa, pravdepodobné, aj keď to ešte nebolo potvrdené, že výbor EKON bude gestorským výborom. Predseda výboru EKON ma informoval, že vzhľadom na zrýchlený postup legislatívnom návrhu OFC, pravdepodobne sa im nepodarí zároveň spracovať aj iniciatívu o prekonaní medzery v investíciách a vypracovať správu z iniciatívy, ktorá sa zaoberá tou istou e, problematikou ako návrh FC, ale rozšiahlejšom politickejšom kontexte. A k tejto správe výbor pre zamestnanosť na základe pravidla 54 je pridruženým výborom a vymenovali sme spravodajkyňu v mene skupiny zelených pani Vanu. A ja som už jasne viackrát zdôraznila aj na schôdzu predsedov výborov a aj predsedovi výboru Ekon priamo, že výbor pre zamestnanosť rozhodne chce ujať sa e, tejto spravidlosti iniciatívy a to paralelne s legislatívnym návrhom, tak aby sme mohli predložiť e, čo najviac z našich priorít. Je mi ľúto, že zdá sa, že sa to nepodarí presadiť, aj keď to ešte nie je celkom s konečnou platnosťou rozhodnuté. Gestorským výborom a iniciátorom je výbor EKON, ktorý má na starosti aj kalendár. Teda pravdepodobne výbor EKON bude mať pod patronátom túto problematiku a všetky ostatné e, výbory na základe platnosti pravidel o riadecom výbore sa budú môcť zúčastňovať tohto procesu. Ešte nevieme, aký výsledok bude mať tento proces. Chcem, aby ste to vzali na vedomie a budem vás informovať o ďalších podrobnostiach, keď budú k dispozícii. Dnes prebehne prvá výmena názorov o tejto investičnej iniciatíve. A teraz dávam slovo koordinátorom. Vidím, že tu nemáme nikoho, kto sa tomu venoval, možno pani Moran Šachti za EPP by sa mohla vyjadriť? Prepačte. Pani Jasloviecka má na starosti túto tému a dostáva slovo ako prvá, nech sa páči. Ďakujem, Pani Przewodnicząca. Ja przede chcem Pani bardzo srdečne podziękować. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcela by som sa neskôr poďakovať vám za vašu angažovanosť v snahe podporiť um, úlohu nášho výboru práci na tomto dokumente. Budeme na ňom musieť pracovať veľmi rýchlo a chcem sa poďakovať aj za to, že ste zorganizovali e, toto stretnutie dnes ráno s Medzinárodnou organizáciou práce a taktiež, že sme mohli diskutovať o výsledkoch ich štúdie. Táto správa totiž úzko e, súvisí so e, správou, na ktorej budeme pracovať my. Máme teda spracovať eh, návrh vytvorenia Európskeho fondu pre strategické investície. Tisíce Európanov vidia veľkú nádej v tejto iniciatíve, eh, ktorá má zmierniť ich eh, utrpenie v týchto časoch krízy chceme podporiť európsku ekonomiku, ale zároveň vidíme, že nástroje, ktoré boli k dispozícii nepriniesli želený účinok. Toto nové nariadenie by malo byť hnacím motorom na spustenie európskej ekonomiky. Tento investičný fond bude zahrňať e, tri piliere, ktoré sa budú navzájom doplňať. Poprvé, mali by sa využiť e, prostriedky e, zhruba vo výške 315 e, miliard eur v priebehu najbližších troch rokov, aby sa maximalizoval dopad našich verejných prostriedkov a taktiež, aby sa spustili súkromné investície. Ďalej druhým pilierom je zabezpečiť e, aby e, doplnkové investície naozaj splňali potreby skutočnej ekonomiky a tretí pilier súvisí so znižovaním miery administratívnej záťaže, aby bola Európa atraktívnejšia pre investorov a taktiež aby sa zabezpečilo fungovanie multiplikačných e, faktorov. Toto bude fungovať len, ak sa čo najviac členských štátov zúčastní e, tohto programu, ak členské e, štáty budú podporovať spoluprácu bank a je súkromných investorov. Ako sa už zdôraznilo viackrát, tento fond má byť katalizátorom miery súkromných investícií Napriek tomu, že tento dokument je veľmi dôležitý, e, máme na ne veľmi málo času a preto musíme pracovať veľmi rýchlo. Pán Jean-Claude Juncker predložil tento investičný plán veľmi rýchlo. 26. novembra minulý rok rada taktiež veľmi rýchlo schválila tento plán, konkrétne 18. decembra a rada vyzvala spolu legislatívny orgán, aby do konca marca uzavrel e, svoju prácu. Komisár Dombrovskis taktiež zúrazňuje, že uzavretie tejto práce bude možné aj vďaka podpore rady. Pokiaľ viem, náš výbor by mal hlasovať o našom stanovisku do 24. marca a to nám dáva zhruba dva mesiace vypracovať eh, veľmi silné a jasné stanovisko. Ak sa nestane nič neočakávané, mali by sme uzavrieť eh, prácu na tomto dokumente do konca marca a to by znamenalo, že fond by začal fungovať už zhruba od polovici tohto roka. To je naozaj veľmi rýchly priebeh. Teda, dnes nebudeme diskutovať o konkrétnych pozmeňovacích návrhoch, ale chceme sa oboznámiť s vašimi prvými dojmami, ako by tento fond mal byť čo nejreálnejší a aby skutočne dokázal podporiť našu ekonomiku, aby sme sa priblížili k cieľom e, stratégie 2020. Ale ešte predtým, ako e, ja prednesiem svoje predbežné stanovisko, chcem zdôrazniť, že sedem výborov chce predložiť svoje stanovisko k tejto správe. Žiaden z týchto výborov sa nebude dostatočne podrobne sústredovať na sociálne aspekty a preto chcem, aby náš výbor sa toho práve ujal. Vieme, že sociálne aspekty sú eh, kľúčové pre skutočnú úspešnosť tohto fondu. Nedostatky v investíciách sú hrozbou naplňania cieľov stratégie 2020. Kroky, ktoré boli doteraz prijaté, nepriniesli želatné výsledky. Tento fond je založený na predpoklade, že sa s týmito peniazmi bude nakladať správne najmä v oblasti dopravy, energetiky, taktiež sieti, ako aj podpory inovatívnych sektorov. Investície z tohto fondu budú zacielené na skutočnú ekonomiku a to je ten hlavný a najvýraznejší prvok tohto fondu. Projekty sa budú vyberať na základe ich e, európskej predanej hodnoty a taktiež nakoľko splňajú ciele našej politiky Takéto investície by sa potom mali pretaviť do vytvárania dlhodobých eh, pracovných miest a taktiež by mali podporovať udržateľný rozvoj v Európe. Mala by sa však poskytnúť podpora najmä ak nie výlučne cezhraničným projektom. Mali sme tu expertov, ktorí tvrdia, že až 2,5 eh, milióna nových pracovných miest by sa mohlo vytvoriť na základe tohto programu. A Pritom výskumy dokazujú, že od dneška Európania a európske inštitúcie majú k dispozícii e, likviditu zhruba vo výške 700 miliard eur, teda likvidita je vysoká. Podľa prieskumov Európska investičná banka taktiež tvrdí, že to, čo sme svetkami teraz v Európe, je, že nie je dostatočné financovanie veľmi významných a dokonca ziskových projektov, ako povedal komisár Katajnen. Je tu kríza dôveryhodnosti a tá neumožňuje opätovne naštartovať našu ekonomiku. Okrem toho, podľa záverov rady z 18. a 19. decembra minulého roka tieto príspevky do fondu by nemali nejako brániť členským štátom respektíve narušiť ich prepočítavanie dlhu. Preto musíme vyvinúť takú metodiku, ktorá zaručí, že príspevky členských štátov budú z rozpočtového hľadiska neutrálne. Tiež už som vyjadrila svoje pochybnosti alebo výhrady v súvislosti s týmto fondom. Opäť ich e, zopakujem. Tento fond si kladí za cieľ podporovať cezhraničné investície do našich sietí, ktoré potom vytvoria viac rastu. Budú sa sústraďovať tieto investície mm, na malé a stredné podniky, pričom Cieľom je využiť tie prostriedky, ktoré doteraz neboli využité. Otázka však znie, či je dostatok takýchto doteraz nevyužitých prostriedkov, ktoré by sa odrazu mohli využiť. Či máme dostatočné záruky na to, aby malé a stredné podniky naozaj využili tieto peniaze z fondu. Nie som si celkom istá, či malé a stredné podniky sú schopné vykonávať eh, takéto rozsiahle projekty. Musíme malé stredné podniky istiežie podporovať, pretože oni práve vytvárajú, vytvárajú pracovné miesta. Taktiež eh, podľa mňa by sme mali zanalizovať, či by na základe tohto plánu bolo možné využívať eh, prostriedky z tohto fondu pre malé stredné podniky. Vieme, že ak by malé stredné podniky naozaj mohli eh, vytvárať synergie, s využitím prostriedkov z tohto fondu e, malo by to e, veľmi pozitívne e, účinky. Rozhodnutie investičného výboru by nemalo byť založené len na politických kritériách, práve naopak projekty sa budú musieť vyberať na základe kritérií ziskovosti a toho, či obstoja v podnikateľskom prostredí. Ak sa bude taktiež rozhodovať na základe príspevkov z členských štátov, tak samozrejme aj členské štáty, ktoré e, zaplatia viac do tohto fondu, budú zohrávať významnejšiu úlohu v procese príjmania rozhodnutí, budú mať veci, tak povediať pod palcom. E, isté, že to je pochopiteľné, e, ale z politického hľadiska je to veľmi kontroverzné. Musíme sa snažiť o to, aby sme už teraz mali prehľad o tom, aké budú kritériá pri výbere projektov, tak aby investori dokázali určiť, či sa budú alebo nebudú eh, chcieť zúčastniť tohto projektu. Ďalšia vec sa týka eh, vhodne vybratých eh, manažerov, ktorí budú spravovať tieto projekty a budú ich aj riadiť. Už sme diskutovali dnes ráno veľmi dynamicky. Nechcem vás už viac oberať o čas. Veľmi ochotne odpoviem na vaše otázky. Spolíham sa na to, že sa nám bude dobre spolupracovať so všetkými poslancami výboru EMPL aj s celým Európskym parlamentom. Ďakujem. Maria Jau Rodríguez for, uh... Maria Rodríguez za skupinu SND. Thanks, chair. Uh... Ďakujem, pani predsedajúca. Nahradzam tu koordinátora tejto veci. Chcem poďakovať za všetky informácie, ktoré ste nám, pani predsedajúca, poskytli, ktoré sa týkajú záujmov tohto výboru v tejto sekvencii iniciatív, ktoré sú práve rozbehnuté. Náš výbor čo sa týka iniciatívnej správy o životnom prostredí v súvislosti s investičným plánom, ehm, možno by mal sa spoliehať aj Výbor pre životné prostredie na právny základ 54 a my by sme mali byť vlastne mimo obliga, pretože, ako hovorím, v konečnom dôsledku zamestnanosť, vysokokvalitná zamestnanosť pracovné miesta sú cieľom tohto investičného plánu. Čo sa týka nariadení o EFSI, chápeme, že to je teraz v rukách konferencie predsedov. Uvidíme, aké bude ich záverečné rozhodnutie, ale v každom prípade musíme si zorganizovať prácu takým spôsobom, aby sme zanechali odtlačok, viditeľný odtlačok pri znení tohto nariadenia. Vypočula som si kolegy, kolegyne kolegov, najmä z EPP, a dodala by som k, im, k ich vystúpeniach k ich vystúpeniam trošičku by som vyjadrila obavy, pretože nový strategický fond ktorý má za úlohu vytvorenie pracovných miest, ktoré budú slušne platené, vysokokvalitné, to je jeho ústredná úloha. A preto si myslím, že prvá vec, e, na ktorú by sme mali mm, upriamiť svoje úsilia, je výber kritérií na voľbu projektov, pretože kritéria by nemali zahrňať iba ziskovosť konkrétneho projektu, ale i dlhodobé strategické priority, ktoré sme vytýčili, najmä kapacitu vytvoriť nové pracovné miesta v Európe. Verím, že máme tieto kritéria pred sebou explicitne a pri završení projektu budú na papieri. Čo sa týka nariadenia spomenutého, budeme mať spôsob, akým identifikovať zaujímavé projekty, budú plynúť e, k nám projekty a budeme potrebovať erudovaných odborníkov členských štátov EÚ, aby identifikovali, ktoré z tých projektov, ktoré budú podané, by sa mali vybrať. Som si istá, že odborníci, ktoré, ktorí budú zapojení do tejto práce, budú aj odborníci na to, že v kritériách budú zahrnuté aj aspekty dobrých pracovných miest a nielen aspekty ziskovosti. Po tretie, chcem sa kriticky vyjadriť k modelu správy veci verejných. Všetky členské štáty by mali byť súčasťou e, tejto strategickej platformy a preto je také dôležité, aby komisia, ktorá slúbila, že sa zapojí kapitálovo do finančných prostriedkov v tomto fonde, brala do úvahy aj vyhodnotenia fiškálnych, čiže daňových stanovisk. A posledná vec, ktorú som chcela spomenúť. Máme obavy týkajúce sa spolufinancovania projektov. V návrhu komisie sa rozlišuje medzi členskými štátmi tí, ktorí sú v preventívnom oddieli paktu rasty, rastu a stability a teda sa nebudú zaratávať do vyhodnotenia fiškálnej stability, ale členské štáty, ktoré sú v korektívnom sektore paktu rastu a stability, by mali vyvinúť úsilia, aby sa dostali do situácie, kedy tiež budú robiť prevenciu a ke, kedy zároveň zabezpečia životaschopné kofinancovanie, spolufinancovanie, aby sa mohli podporiť prostriedkami z týchto fondov. Toto je naozaj závažné, pretože ak nezabezpečia nezabezpečíme tieto veci, tak potom neefektívnosť a nedostatok kapacít budú pokračovať a nerovnosť medzi členskými štátmi EÚ pri tvorbe pracovných miest sa bude ďalej prehlbovať. Toto sú naše hlavné obavy. Uvidíme, ako to bude ďalej. Budeme sledovať to, čo sa bude diať v nadväznosti. Ďakujem. Ďakujem vám a slovo má Enrique Calvie Šambo. Budem hovoriť po španielsky. E, dostávame sa do okamihu, keď treba zaviesť do praxe túto vec. Ak chcem byť lakonický a nehovoriť o detailoch. Pre nás práca na nariadení začína teraz. E, preštudovali sme to do hĺbky, máme mnoho nápadov a takou hlavnou myšlienkou je, zaviesť do reálnej praxe úmysly, e, ktoré schválil tento parlament e, na podporu Junckerovho plánu. E, v tomto smere sa tešíme, ako rýchlo to všetko napreduje. My sa takisto budeme snažiť pracovať čo najrýchlejšie, pretože si uvedomujeme, že situácia v Európe je naliehavá. No a Vzhľadom na túto naliehavú situáciu je nevyhnutné konať rýchlo. Zdá sa, že na základe všeobecnej dohody e, treba vytvoriť pracovné miesta a musíme sa snažiť, aby tam nevznikli žiadne prekážky, pokiaľ ide o hodnoty, ktoré si všetci ctíme, ako je dôstojná práca a tak ďalej a tak ďalej. Nezabúdajme však, že Junckerov e, plán predstavuje 21 miliónov eur, ktoré sa budú multiplikovať, miliárd eur, ktoré sa budú multiplikovať, opravuje sa rečník. No a to ukazuje na finančné zameranie, aké sme, na aké sa Európa odhodlala. Budeme sledovať, aký vývoj bude mať tento Junckerov podnet. Na začiatku to bolo 21 miliard. E, toto nariadenie bude trvať na to, aby sa využíval pákový efekt, aby sme dospeli tých 300, dosiahli tých 300 miliard. To znamená, že je potrebné dosiahnuť rovnováhu v tom postupe, na ktorom sa budú zúčastňovať veľké finančné prostriedky, Treba tam reálne projekty, treba e, infraštruktúru v celej Európe a treba maximálne efektívne investície. Myslím si, že práve na to sa má sústrediť e, naša práca a to aj urobíme. Budeme to ďalej rozvíjať. No a rovnako by som chcel povedať, že budeme e, dávať pozor na to, aby E, túto ekonómiu liberáli správne pochopili. To znamená, že aby to boli projekty, ktoré budú vytvárať štruktúry pre budúcnosť a nie nejaké jednorazové konjunkturálne záležitosti. Budeme veľmi ostro sledovať e, využívanie a úlohy Európskej investičnej banky, a Európskeho investičného fondu. Už sa tu hovorilo o špecifickej pozornosti, e, ktorú venujeme vlastne naš, tomu nášmu základu, ktorý vytvára pracovné podmienky, a to sú malé a stredné podniky. Chceme tam konštruktívnu spoluprácu. Detaily však budeme e, analyzovať. Nariadenie musí byť praktický dokument a nie doktrína a úloha, ktorú bude zohrávať, musí sa vždy e, sústreďovať na vytváranie kvalitných pracovných miest prostredníctvom e, významných štrukturálnych infraštruktúr a aby tento na začiatku skromný Junckerov plán dosiahol svoj cieľ. Ďalší rečník. Tak. Jeg vil gerne starte med at tilslutte mig rosen til, øh, til... Najskôr by som sa chcela pripojiť k tým komplimentom, e, ktoré mm, ste tu povedali na našu adresu a my sme veľmi radi, že na tom môžeme tiež participovať. Nezabúdajme však, že táto iniciatíva nie je všeliekom. Je tam investičný e, fond, ktorý má za cieľ vytvoriť viac e, pracovných miest. Ale nemyslí sme si, že zanikne nezamestnanosť mladých ľudí. E, pozrieme sa na tieto veci reálne. Vidíme, že sú tu aj štrukturálne problémy, ktoré existujú v každej ekonomike, ale ide tu o to, aby sa vytvorili skutočné pracovné miesta. Pokiaľ ide o konfiguráciu tohto fondu, je tu jedna obava, ktorú netreba strácať zo zreteľa. Ten pilotný výber, to znamená výbor, ktorý bude vyberať, je selektovať jednotlivé projekty, ktoré sú na stole. Ja nehovorím, že to budú experti na trh, to budú ľudia, ktorí sa budú sústreďovať na trh a budú e, kalkulovať príslušné údaje. Ja si myslím, že náš výbor by si mal e, žiadať, aby sa tam e, na na tomto výbere zúčastnili aj sociálni partnery, pretože práve odbory môžu prispieť k tomu, aby sa vybrali dobré projekty. My musíme garantovať dobré využitie. E, Neklás dôraz iba na trh, ale aj na pracovné miesta. Samozrejme, že musíme sa zamerať na množstvo pracovných miest. Um, to znamená, musíme sa zamerať na to, aby to neboli krátkodobné pracovné miesta, ale aby boli zároveň kvalitné a aby priniesli kvalitnú prácu tým ľuďom, ktorí momentálne nemajú prácu a nič nezarábajú. A to si bude vyžadovať účasť sociálnych partnerov na práci e, výberovej komisie. A ďalej treba, aby sme zaujali pevné stanovisko. Tu nejde o sumy, ktoré treba stanoviť a sumy, ktoré vyplácame, e, vlastne tie nebudú determinovať vašu úlohu. Treba, aby sa všetky členské štáty zúčastnili e, tohto projektu, lebo oni všetci majú čo k tomu povedať. Avšak tá najdôležitejšia vec je, ako rozmnožiť tieto malé E, finančné obnosy. Treba vytvoriť dobré pracovné miesta, na ktorých budú od začiatku participovať sociálni partneri Monika Vana. Vielen herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch für Ihren Einsatz für die größtmögliche Rolle. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem za to, čo ste urobili pre výbor pre zamestnanosť Myslím si, že toto je naozaj veľmi nutné, pretože vytváranie pracovných miest a sociálna dimenzia investičného plánu je veľmi dôležitá aj s ohľadom na dosiahnutie cieľ, cieľa Európa 2020. To by mal byť jeden z veľmi dôležitých cieľov pri e, dosahovaní tejto stratégie. Teraz však ten investičný plán nie je dostatočne zabezpečený a prejednaný. My zelení sme radi, že je možné mať paralelnú prácu a my si myslíme, že toto umožní E, predstaviť si také najširšie spektrum našich prianí a žiadostí a zapracovať ich. Aké má byť to spektrum široké, to sa prejavuje už dnes v diskusiách, takisto sa to prijavilo na štúdiách Medzinárodnej organizácie práce a zdôrazním, že tu nie je len o vytváranie pracovných miest, ale aj o ich kvalitu, v ktorých regiónoch sa budú otvárať a aké opatrenia sa budú e, príjmať na to, aby sa dosiahol ten E účinok, ktorý očakávame, a síce vytvorenie aktívnej politiky zamestnanosti v členských štátoch a takisto aj o to, aby sme si uvedomili, že tu ide o odvetvie, do, odvetvia, do ktorých sa bude investovať a treba stanoviť tie in, odvetvia, ktoré budú schopné generovať pracovné miesta, ktoré nie. E, správne bolo povedané, že tieto prostriedky nemajú slúžiť len v prospech podnikov, ale aj pracovníkov. A teraz sa pozrime na to, čo z hľadiska nášho výboru sú dobré investície. Podľa mňa e, sú to také investície, ktoré sa sústredia na vytváranie kvalitných pracovných miest, ktoré znižia mieru chudoby a nerovnosti a ktoré nás priblížia k cieľom Európa 2020. Ide tu o zabezpečenie alebo vytvorenie bláhobytu pre všetkých a mňa trošku zarazilo, keď pán podpredseda Katajnen v rozpočtovom výbore povedal, že hlavným cieľom tohto plánu je nalákanie investorov a posilnenie konkurencie schopnosti. To sa mi nepáči. E, takýto pohľad je príliš obmedzený. Ja si myslím, že tu musí ísť na predovšetkým o investície do verejného blaha verejného záujmu. Investície nemôžu byť samoučelné, nemôže to byť iba čistý investičný balíček, ale musí mať pozitívny efekt na tie najslabšie zložky našej spoločnosti. To by mala byť tá hlavná úloha. A mňa naozaj veľmi irituje, a už som to aj hovorila, že pomocou tohoto investičného páru, e, plánu mám taký pocit, že sa chce otvoriť nejaká nová štruktúra investičnej politiky Európskej únie okrem tých štruktúr a politik, ktoré už existujú. Veď tu už máme štrukturálne politiky, kohézne fondy, máme tu politiku súdržnosti a to sú štruktúry, ktoré majú veľmi dobré ciele, kritéria a organizáciu aj v zmysle demokracie. Tam sú jasne prepojené s cieľmi Európa 2020, sú zamerané na územnú súdržnosť a rovnako sa dá povedať, že sa tam naozaj rešpektujú princípy subsidiarity, pretože tam participujú miestni aktéry, občianská spoločnosť a tak ďalej. No a samozrejme, že sa to týka aj verejných služieb mestská úroveň. To všetko sú mechanizmy, ktoré sme vyvinuli, ktoré máme k dispozícii a teraz pomocou tohto investičného plánu, e, že je tu akési nebezpečenstvo, že toto budeme obchádzať a že sa vytvorí akási nová paralelná štruktúra s tým tak trošku nadneseným nebezpečenstvom, že pre chudobné krajiny zostanú štrukturálne fondy a pre bohaté krajiny budeme mať tento nový fond, kde bude málo pravidiel a bude tam, aká bude s demokraciou, to nebudem ďalej rozoberať, lebo to už urobili iní. Čiže tu sa treba sústrediť na to, aby tie hlavné pokyny a tie hlavné orientačné línie tohto plánu mali jasné kritéria pre výber projektov a aby tam bola zakotvená aj jasná a demokratická politická zodpovednosť. To je podľa mňa zásadná vec a my ako výbor pre zamestnanosť to musíme konať a veľmi rýchlo. Musíme i hneď začať s našou prácou a hovoriť čo najhlasnejšie a spoločne. Ďakujem. Presidente, quando... keď, e, keď sme chceli... Keď som bola na škole študovala som matematiku a fyziku a moja učiteľka mi povedala, že to je ako keď človek šoferuje v opačnom smere na diálnici, pretože matematika a fyzika nebola celkom moja obľúbená téma a to isté cítim pri tomto, pri tomto fonde. Aké čísla tu máme keď hovoríme o 21 miliardách pre tento EFSI fond, 16 z nich prichádza priamo z rozpočtu únie a 5 miliard príde z EAP. Čo to znamená? To znamená, že nevyťahneme peniaze od niekiaľ, od hocikiaľ, ale ich berieme z konkrétnych položiek. Napríklad niektoré z týchto položiek je, tuším, aj výskum. Výskum, ktorý ktorý má naštartovať rovnako ako tento Junckerov plán hospodársky rast a budeme brať teraz peniaze z horizontu 2000 2020, aby sme naštartovali nejaké iné projekty, o ktorých tiež tvrdíme, že majú rozvíjať hospodárstvo? Ďalšia vec. Niektoré spolufinancovania majú prísť od súkromných zdrojov. Vysvetlite mi to prosím, lebo ja to naozaj nechápem. Či tí súkromníci, ktorí budú investovať do týchto fondov, či budú mať nejakú záruku. Niektorí súkromní investori totižto sa pokúšajú nájsť to najlepšie miesto pre svoje peniaze, a kam by ich zainvestovali. A to nemusí byť nutne tu, v Junckerovom pláne. EFSI je istý fond, ktorý má motivačné nástroje v sebe zabudované a mal by to byť taký priaznivý námet pre investorov, aby si ho vybrali, ale čo sa týka HDP každej krajiny, každý si prepočíta, čo ho motivuje, čo je pre ňo motorom. Ja som ešte nevidela nič v rámci tohto e, Junckerovho plánu, čo by sa podobalo na, podobalo na regionalizmus. Budú nejaké regióny, ktoré budú, ktorým sa bude dávať prednosť, keď požiadajú o peniaze? Alebo jednoducho dáme všetky peniaze do jedného veľkého e, vreca a nebude k dispozícii žiadna, žiadne nasmerovanie na regionálnu úroveň, napríklad Taliansko, ktoré prispieva do tohto spoločného vreca, tam dá peniaze a z toho sa vybuduje infraštruktúra v Írsku alebo niekde inde. Nevieme, ktorý členský štát zrazu dostane prednosť. Kto si vyberie investovať do takýchto fondov okrem národných rozpočtov? A ta, takisto je tu otázka harmonogramu. Tie časové odhady, ktoré sa tu uvádzajú, sú skutočne dlhé. Pán Juncker povedal, že sa to všetko začne niekedy v roku 2015 a prvých 6 mesiacov sa budú budovať administratívne štruktúry, aby tým, tento mimoriadný projekt sa odrazil od dna, rozbehol a okrem iného aj náš výbor možno bude spolu rozhodovať, aké projekty sa potom zvolia a ktoré sa budú financovať. A my si, my si zatiaľ musíme ujasniť, ktoré projekty sú vhodné, ktoré budeme podporovať alebo ktoré nie. Takže ďalšie tri mesiace strávime voľbou, separovaním, sortirovaním, výpočtami. Takže v podstate peniaze sa investujú do až niekedy v roku 2016. A to až v jeho druhej polovici možno. Takže takto to vyzerá. Tento fond takto bude fungovať podľa mňa sa v rámci tohto harmonogramu nič zásadné neudeje. V 2015 Lenže tento plán má 5 rokov pred sebou, ale dlhodobo podľa mňa neúspeje, zlyha. Ja si myslím, že potrebujeme krátkodobé plány, potrebujeme okamžité ciele a méty, také, ktoré nebudú riešiť len zamestnanosť, ale chudobu, absolútnu chudobu. Niečo, čo nemáme, sú dobre štatistiky, ktoré nám ukazujú, čo vlastne je v Európe absolútna chudoba. Mnohí moji spolu krajania Európania žijú v absolútnej chudobe. Pre nich by sme mali predovšetkým vytvárať pracovné miesta. V Európe máme deti, ktoré sú podvyživené a to by mala byť prvá meta, na ktorú zamrať peniaze. Ďalšia rečnička. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem za túto príležitosť zohrať e, tú istú úlohu ako výbor pre zamestnanosť a myslím si, že to je minimum, čo môžeme urobiť, keďže táto problematika, hlavná problematika je E, problematika zamestnanosti v Európe a keď, sa, čo sa, a keď ide o investície, tak sa to týka nás všetkých. Pokiaľ ide o to, čo povedala Mária Žuau, o organizáciu, o tom všetkom, čo treba pripraviť, s tým súhlasím, ale chcem sa vrátiť k tomu plánu monitorovania projektov a o, chcem sa vrátiť ešte aj k, e, ku, ku indikátorom, E, vytvárania pracovných miest a ich dopadu na v, celo, v celoeurópskom meradle, pretože oni môžu spôsobovať aj transfer pracovných miest z jednej krajiny do druhej. Takže keď chceme robiť dopadovú štúdiu a analýzy, tak musíme to robiť na celoeurópskej úrovni, či takýto projekt naozaj tvorí pracovné miesta alebo či len prenáša pracovné miesta z jednej krajiny do druhej. Na to si treba dať pozor. Po druhé, pokiaľ ide o kofinancovanie, ak chceme vytvoriť eh, pracovné miesta na európskej úrovni, napríklad v priemysle, treba garantovať, aby kompetencie pracujúcich mm, mal, predstavovali prínos do tejto oblasti. Teraz tu vidíme veľký rozdiel medzi kompetenciami niektorých mladých ľudí, najmä mladých, ktorí opúšťajú školu bez kompetencií a tie rozdiely e, medzi kompetenciami, ktoré tieto nové sektory si vyžadujú. Takže bolo by dobré, keby sa mohli z týchto projektov financovať aj projekty sledovania alebo monitorovania pracujúcich, ktorí sa tam zamestnajú, lebo vidíme, že v komisii je tendencia znižovať financie určené na vzdelávanie alebo na výchovu, takže musíme dávať pozor aj na e, túto zložku. A na záver, často sa tu hovorí o inovácii práve pri tomto projekte. Inovácia nesídli iba v nových technológiách. Keď pozrieme napríklad e, projekty prenosu energií, e, tam sú potrebné pracovné miesta a pracovníci vysoko kvalifikovaní, ale sú tam aj e, stavebné práce, ktoré si vyžadujú zase nízku mieru kvalifikácie. A ak chceme e, robiť e, verejné investície napríklad do verejných budov, aby boli menej energeticky náročné, aby boli udržateľné z každého hľadiska, tak musíme podporovať verejné investície, pokiaľ ide o e, energetický prechod alebo teda prenos. My vieme, že v privátnych investíciách sa už prihliadá na rentabilnejšie, ekonomickejšie riešenia a preto aj e, v, pri verejných budovách by sme na tieto aspekty mali dohliadať. Ďakujem. Collins. Pani Collins. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. 315 miliard eur. To je Junckerov. Plán hovorí, že sa tieto peniaze investujú po celej Európe. Ale mne tu niečo chýba. Zdá sa mi, že Európska únia nemá 315 voľných miliard a členské štáty sú blízko bankrotu alebo musia naozaj nastaviť e, úsporné opatrenia, vďaka tomu, že zle vedú svoje hospodárstvo. Takže ja naozaj nechápem, odkiaľ tie peniaze vziať. Kde sú? Týchto magických 315 eh, miliónov si môžeme predstaviť. Hovorí sa, že väčšina z toho príde zo, od súkromných investorov. Ako to teda bude fungovať? EÚ dá doved na 21 miliard, to bude záručný fond a vy hovoríte, že za jedno vynaložené euro z EÚ na rizikový projekt, bude multiplikačný efekt a 4 eurá sa zrazu nájdú vo súkromnom sektore. Je tu taký zvláštny výpočet, eh, kedy sa vynásobia 21 miliard sa vynásobí 15 a zrazu tu je tých 315 miliard. Otázka k tomu znie, toto nám hovoria, že to vychádza z predpokladu, že sa takéto veci stali aj predtým. Celá vec naozaj vychádza z podozrivých výpočtov, skutočne je to nepodložené a je to nech pochopenie toho, ako fungujú súkromné investície. Úprimne poviem, ako iné projekty EÚ, napríklad spoločná spoločné polnohospodárstvo, spoločné rybné hospodárstvo. A nezabúdajme ani na euro. Všetky tieto grandiózne európske plány skončili katastrofou. Takže chodiť a rozprávať, že 315 miliárd sa zrazu objaví z ničoho nič, tak je to trošku prehnané a cynické a podvodné. Niečo, čo akurát upúta titulky novín britské skúsenosti s grandióznymi projektami EÚ je byrokracia, administratíva. Mnohí ľudia, ktorí potrebovali peniaze, sa k ním nedostali, ale mrhanie prostriedkami a podvody sme videli. Myslím si, že takto to vyzerá dve dekády. Táto fantázia, že 315 miliárd zachráni euro a EÚ, táto fantázia sa v realite neuskutoční. Dokonca aj keby sa našli tie peniaze, aj tak vám nepomôžu, pretože sú krajiny, ktoré majú drasticky odlišné hospodárstva a sú spolu priviazané k sebe v rámci eura. A to už doteraz viedlo k katastrofe v Grécku, na juhu Európy. Milióny ľudí v Európe tým trpia. Nezávisí od toho, koľko peňazí nahádžete do tohto projektu, nezávisí e, to, nezachránite tým zomierajúcu úniu, koľkokoľvek ich bude. Ďakujem, Tomás Mann. Posledná poznámka. Ako sa tieto peniaze zrazu objavia? Tá bola skutočne zaujímavá a týkala sa intervencie od, zo strany Talianov, talianský elektora, talianský príspevok sa tu opisoval, ale ja si myslím, že my by sme sa na tieto veci mali pozrieť ako na príležitosť z pozitívneho hľadiska. Máme tu šancu začať niečo nové, máme novú Európsku komisiu a Juncker povedal, že chce nastaviť rôzne priority. On nechce, aby sme rozmýšľali o uskutočniteľnosti a každodenných banálnych detailov verejných projektoch. Nie o on chce vyhodnotiť to, čo sa deje a nastoliť nový prístup. Samozrejme, že musíme hovoriť o štrukturálnych reformách, ale pre nás je to tu nové nové profilovanie Európy. Je dôležité, že sa to takto deje a že všetko, čo tu cynicky odznieva, tí ľudia, čo to hovoria, nie sú zodpovední. Nehovoria zodpovedne, dajme si skutočnú rozpravu, berme veci vážne a nechajme sa ovplyvniť aj vonkajším svetom. Ešte nie sme na konci tohto projektu, sme na jeho začiatku s úplne novou komisiou, s úplne novou štruktúrou, hovorme s nimi, klaďme im otázky či podpredsedovia komisie nám odpovedia alebo nie, to je druhá vec. Ale otázka je, na čo je tento fond. Je to proces, ktorý je teraz kolegiu komisárov. Ide tu o podporu hospodárskeho rastu, o tvorbu nových pracovných miest. A ak je to takéto veľké, táto myšlienka, nedá sa to len tak odkopnúť, len tak povedať, že to nebude fungovať ako námet, keď sa predsa občania chcú zapojiť, tak sa zapoja. A keď potrebujeme dobre pracovné miesta, tak musíme nastaviť dobre podmienky, aby vznikli napríklad vzdelanie, ktoré si ľudia môžu dovoliť a ďalšie veci, ktoré s tým súvisia. Ja v mojej správe v parlamente som skúmal európske odborné vzdelávanie a prípravu. Kompetencie zostávajú na úrovni členských štátov EÚ, ale všetky členské štáty spolu, keď sme ich preskúmali, sú v podstate v porovnateľnej situácii. Ak chcú vytvoriť kvalitu na európskej úrovni, tak musia urobiť podobné veci a teraz sa zaujímajú aj súkromní investori. Posledný príspevok e, hovoril, že nemôžeme dobre definovať súkromných investorov, ale nemôžeme ani povedať ani to, že tu máme základný princíp náležitého investovania, ktorý môže viesť k náležitým výsledkom. Ale keď to povieme takto, tak ja myslím, že zainteresujeme investorov, že sa to jednoducho môže podariť. Dobre, možno sa to zle vypočítalo, možno 6 miliard od Európskej investičnej banke, banky. To má len vytvoriť multiplikačný efekt. Áno, jasné, že každý môže povedať, či ten multiplikačný efekt bude dostatočný, či vôbec vznikne, ale počet investorov, ktorí chcú, chcú investovať, je reálny. My sme im predsa položili otázku, kedy by sa zapojili, kedy by boli pripravení sa spolupodielať na tejto veci, kedy by si zvolili konkrétny projekt za svoj a povedali, vtedy, keď nám dáte správne podmienky, dobré podmienky na to a tento riadiaci výbor vytvoril tieto podmienky, vytvoril projekt, ktorý sa dá rozčleniť do skupín. Toto je kľúčová vec. Nie je to, že členské štáty to nezvládnu, ale konkrétne projekty. Tam sa bude predsa investovať nie do abstraktných čísel. Neviem, prečo by sme mali stať v ceste takýmto projektom. Neviem, prečo by sme mali začať uh, uh, ničiť niečo predtým, než to vznikne. Poškodzovať to prečo? Nemáme predsa zatiaľ žiadne lehoty, zatiaľ iba hovoríme o tom, aké to môže byť a ak budeme hovoriť o negatívach celý čas, o obavách, a o výzvach o tom, že nemáme dobrý plán, tak potom asi naozaj nikto si nenájde pracovné miesto. Ale my e, jednoducho urobiť niečo musíme, pokus nejaký musíme. A je pravda, čo sme povedali na začiatku, že musíme nájsť správny čas a správne miesto, aby každý sa vedel zapojiť do tohto procesu, kedy sa mu to zdá, bude zdať dobre. Veru, tak hovorí pani predsedajúca, určite Teraz komisia, chce sa komisia vyjadriť k tejto záležitosti? Nechce? Uh, Mrs. Artamendiero from the Commission. No, refuse. Pani Arta Mendiero z komisie by tu mala byť? Nie? V poriadku. Takže informácia o harmonograme Samozrejme, že sa vrátime k tejto diskusii o EFSI niekoľkokrát v tomto výbore ešte. Poinformujem aj koordinátorov, aj celý výbor o tom, čo sa deje nové v tejto veci. Budete mať aktuálne informácie. Aj cez výbor, aj inými kanálmi. Teraz dostane slovo Pani Jasloviecka. Ešte predtým, než oznámim harmonogram. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, ďakujem za všetko, čo ste povedali v rozprave. Chcela by som spomenúť niekoľko bodov, ktoré sú najmä zvlášť dôležité a ktoré by sme mali zapracovať pri príjmaní pozmeňujúcich návrhov. Pani Rodriguez upriamila našu pozornosť na kritéria výberu. Mnohí z vás ich spomenuli. Naozaj je mimoriadne dôležité, aby tieto kritéria brali do úvahy potenciál vytvárania nových pracovných miest. Spomenuli ste aj modely riadenia, modely manažmentu, aby všetky členské štáty EÚ sa mohli zapojiť do týchto manažujúcich procesov. Myslím si, že členské štáty to zaujíma, že sa pripoja, budú participovať a potom by bolo dobre sem tento prvok pripojiť. Ďalej ste poukázali na spolufinancovanie, áno, to je tiež veľmi dôležité. Treba zabezpečiť, aby tu bol rovnaký prístup k rôznym členským štátom EÚ, čo sa týka súčasnej situácie a najmä Tie členské štáty, ktorých súčasná situácia je veľmi zložitá, najmä tie by sme mali zainteresovať a podporiť ich. Pán kolega González Penos už odišiel, ale ja si myslím, že aj tak si dovolím poukázať na e, vec zásadnej dôležitosti a to, že kritéria dávajú prednosť takým projektom, ktoré vytvárajú štruktúry pre budúcnosť a ktoré budú neskôr vyvolávať multiplikačný efekt. Keď hovoríme o možnostiach vytvoriť 2,5 milióna pracovných miest, ale zároveň vieme, že i my ich potrebujeme desiatky tisíc vytvoriť, aby v Európe mal každý zabezpečenú prácu, preto sú tieto multiplikácie veľmi dôležité. Pani Kari hovorila o zapojení sociálnych partnerov. Pre nich je tu zásadná úloha, samozrejme, že áno, ale neviem, či by sme to mali zaručovať v tomto, v tejto právnej norme. Malo by, to, malo by to byť iba možnosť, že aj takéto niečo sa môže stať. Včera počas rozpravy na plenárke pán komisár Katajnen povedal, že vznikne správa Táto správa nám bude doručená raz ročne, ale keď požiadame, tak, možno aj, tak môže byť doručená aj štvrťročne. Takže je tu istý prvok monitorovania zo strany Európskeho parlamentu a v budúcnosti sa toho môžeme ujať. Veľmi správne povedala pani Vana, že už teraz máme veľa materiálu, ktorý môžeme použiť, aby sme vytvorili dobré kritériá. Napríklad kritéria zo štrukturálnych fondov, ktoré svojím spôsobom podporia Európu stratégiu do roku, Európsku stratégiu do roku 2020 a koheznú politiku. Pani Arena poukázala na to, že ten, tieto kritéria musia mať v sebe prvok paneurópskosti. A ja si myslím, že to je veľmi dôležité, ale myslím si, že mobilita je tiež zásadne dôležitá. Ja veľmi zastávam mobilitu. Viem, že poslanci ma niektorí preto nemajú radi, lebo som práve takáto. Ale podľa mňa zodpovedná mobilita môže priniesť vynikajúce výsledky, len musí byť riadená dobrým spôsobom a fungovať dobrým spôsobom. Ďalej, sociálna inovatívnosť. Toto je niečo, o čom by sme mali hovoriť čoraz viac, pretože veľmi často sa stretávam so situáciami, kedy ľudia nie sú schopní si ani len predstaviť, čo to je tá sociálna inovácia. A máme viaceré také príklady, ktoré by sme mali použiť. Kolega Tomas Mania ja s vami súhlasím, úplne súhlasím. že aby sa tento plán dosť zrealizoval a priniesol výsledky, musíme mať záruky, zábezpeky týchto investícií, pretože dnes máme miliardy zamrazených eur, ktoré sa neinvestujú súkromnými firmami. Tieto firmy pravdepodobne sa necítia dostatočne bezpečné. Takže toto zabezpečenie, bezpečnosť e, záruk je niečím, na čom treba pracovať a v krátkodobom horizonte to vyzerá dobre. Počas tých krátkých období budeme možno aktivnejší a dynamickejší pri reagovaní na chyby, na pochybenia. Môžeme ich modifikovať, modifikovať to, čo treba zmeniť a potom uvidíme, vyhodnotíme, ako tento nástroj bude fungovať. Niekedy to krátkodobo stačí a dosiahne sa veľa. Želám vám plodnú spoluprácu. Ďakujem za možnosť zúčastniť sa v rozprave. Ďakujeme, pani Lastoviecka. Teraz harmonogram. Harmonogram na strategický investičný plán pana Junkera. Zvažovanie návrhu 5. marca Pozmejúce návrhy pošlite do 6. marca, prosím. Prijatie vo výboru pre nezamestnanosť 1. apríl 2015. Posledný bod programu pred obedom sa týka stratégie Európskej únie v oblasti rovnosti žien a mužov po roku 2015 a slovo dostáva spravodajkyňa pani Kozlovská Rajevičová. Ďakujem, pani predsednička, vážené kolegyne a kolegovia. Pokiaľ ide o túto stratégiu pre rovnosť medzi ženami a mužmi na obdobie po roku 2015, viete, že to pred, pri ju pripravuje Maria Neuchl z výboru FAM. Táto stratégia jednak obsahuje cyklické stretnutia s partnermi, so zúčastnenými stranami a s poslancami, ktorí sa o túto oblasť zaujímajú. Chcela by som zdôrazniť, že takúto spoluprácu tu často nevidieť, no a táto stratégia pomáha pripraviť kvalitný dokument, ktorý môže e, zodpovedať aj našim očakávaniam. Pokiaľ ide o stratégiu, tak áno, tá sa týka miesta žien na pracovnom trhu, e, rozdiely v odmeňovaní, e, sklenený strop, nerovnosti v oblasti dôchodkov a tak ďalej. E, chceme sa však zamerať aj na dlhodobé aspekty spojené s demografickým procesom a prepojením práce a účinnosti prístupu takého rovného prístupu k mužom a ženám. E, pokiaľ ide o návrhy, ktoré sme za náš výbor pripravili, tak navrhujeme, aby sa tam pridali ešte ďalšie body. Napríklad upozornieme na demografickú krízu. To je veľmi dôležité, pretože v súlade s mnohými názormi táto kríza nie len, že mení štruktúru našich rodín a spoločnosti, ale zároveň to má dopad aj na trh práce. Zmenšuje sa počet pracujúcich, ktorí sú pracovne činní a to dá sa očakávať, že v budúcnosti sa situácia ešte zhorší. Napríklad do roku 2035 sa táto skupina pracujúcich zmenší o 4 milióny a to je dramatický pokles. Očakávame dokonca aj zníženie o 24 miliónov pracujúcich do roku 2040 na celoeurópskej úrovni. Takže aby sme sa pripravili na prekonanie problémov, ktoré s tým súvisia, tak e, sa musíme snažiť pripravovať ľudí e, na túto situáciu. A tu je tou cieľovou skupinou e, skupina žien, pretože tie sú v súčasnosti E, pomerne málo zastúpené na pracovnom trhu. Je to tam rozdiel 11 a tie krajiny, ktoré tento podiel žien na trhu zlepšili, alebo teda zapojenie žien do trhu práce, tak to urobili práve preto, že viac žien sa zúčastňuje pracovného procesu, čiže demografické zmeny majú dopad na pracovný trh No a ďalej chcem upozorniť na to, že keby sme zapojili do pracovného procesu viac žien, tak by sa znížil počet chýbajúcich pracovníkov. Rovnosť medzi mužmi a ženami je nevyhnutná aj pre realizáciu stratégie 2020, to znamená zvýšenie zamestnanosti na 75 to je dôsledok toho prvého bodu. Čiže ak tento cieľ, ktorý sme si stanovili, chceme dosiahnuť, a zdá sa, že to nebude jednoduché, tak musíme do toho zapojiť aj skupiny, ktoré na trhu práce nie sú dostatočne zastúpené, e, zacieliť sa na oblasť rovnosti mužov a žien a zvýšiť prítomnosť žien. Ďalší bod hospodársky rast a konkurencieschopnosť v EÚ závisia aj na prekonaní sporov medzi E, vzdelaním a kompetenciami žien a ich postavením na trhu práce. Ak takéto bariéry a prekážky budú pretrvávať, ak neodstránime sklený strop, ktorý vlastne spôsobuje, že existuje veľký rozdiel medzi e, veľkým percentom žien, ktoré sú vzdelané, fundované pre pracovný trh. A keď my chceme, aby tieto ženy e, boli prítomné aj na vedúcich pracovných miestach a správnych radách, tak keď to nebudeme presadzovať, tak budeme strácať talenty a aj finančné prostriedky na tieto špecializované e, posty. To je ďalšia vec, ktorá by mala byť spomenutá v tejto správe. Ide predsa o strategickú záležitosť. Ďalej, nerovné postavenie žien na trhu práce súvisí aj s nerovnomerným rozdelením rodinných povinností. Čiže jednou z hlavných prekážok prístupu žien na pracovné trhy v mnohých krajinách je nesymetrické zladenie pracovných a rodinných povinností. Práve preto by sme mali tieto bariéry odstrániť a investovať do infraštruktúry napríklad v oblasti starostlivosti. Nie len v oblasti malých detí, ale takisto infraštruktúry starostlivosti v prípade dlhodobo chorých, závislých, e, starších ľudí, ktorí e, do tejto oblasti e, takisto patria. Čiže je tu snaha o istú rovnováhu a zladenie pracovného a rodinného života, a odstraňovanie e, prekážok ďalej. E, feminizácia chudoby. To je výsledok aj toho, že tu máme nerovnaké odmeňovanie a dôchodky takisto sú rozdielne. V Európe e, rozdiel v tejto oblasti je 39% a to je naozaj dramatický rozdiel v dôchodkoch medzi ženami a mužmi, no a má to veľký dopad na chudobu žien, najmä starších žien, ktoré často žijú osamele, nemajú dostatok finančných prostriedkov a vlastne tam sa kumulujú problémy, ktoré bude potrebné riešiť. Pokiaľ v našej stratégii hovoríme o likvidácii chudoby do roku 2020, tak musíme brať do úvahy aj tento rodový aspekt, pretože ak to tak neurobíme, naše stratégie nebudú účinné. Odstránenie rozdielného odmeňovania mužov a žien by tiež mohlo vyriešiť alebo aspoň napomôcť riešeniu problematiky chudoby. Ďalej šiestý bod hovorí o väčšej miere rovnosti medzi mužmi a ženami pri obsadzovaní riadiacich e, funkcií. To by sme mohli napríklad rozšíriť aj na iné členské štáty, v niektorých to už vidíme. V podstate tu ide o využitie potenciálu žien v tejto oblasti a o to, aby transparentným spôsobom došlo k náboru týchto pracovníkov. Teda aby sa ženy dostali aj do týchto riadiacich funkcií, napríklad v správnych radách, riadiacich radách, predstavenstvách a tak ďalej. Tam často chýba transparentnosť. E, ďalej je tu aspekt nehlásenej práce, čo má takisto negatívny dopad na sociálne zabezpečenie žien, ale aj na úroveň HDP a preto podporujeme tých zamestnávateľov, ktorí podporujú prechod z neformálnej ekonomiky na formálnu. Naše stanovisko je krátke vyjadrili sme sa k všetkým podmienkam a ešte pokiaľ ide o informácie o pozmenujúcich návrhoch, my niekoľko predložíme, najmä v oblasti e, rovnoprávneho postavenia mužov a žien, e, ďalej nerovnosti v oblasti odmeňovania dôchodkov, vzdelania, ktoré takisto by mohli napomôcť odstráneniu rozdielov medzi mužmi v tomto e, a ženami v tomto v tejto oblasti. Takže tam by sme sa chceli sústrediť na hľadanie nových riešení e, problémov pracovného trhu a ďalej, pokiaľ ide o obsadzovanie vedúcich pozícií, ďalej neohlásenej e, práce a verejné, verejných zákaziek, pretože tieto verejné e, zákazky, ako vieme, by mohli byť potenciálnym a e, skutočne efektívnym nástrojom posilovania sociálnej e, politiky, e, z, inkluzívnej politiky. Mohli by sme napríklad do tohto zákonu včleniť aj sociálne klauzuly, ktoré by vytvorili dodatočné podmienky pre startupy, pre e, podniky, ktoré by sa do takéhoto procesu chceli zapojiť a ktoré by podmienovali ich účasť. V Polsku máme takú klauzulu napríklad, ktorá hovorí o sociálnych podmienkach a mm, mohla by sa dotýkať iba tých podnikov, ktoré zamestnávajú určitý počet ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom postihnutí, alebo môžeme tam stanoviť aj nejaké dodatočné podmienky, napríklad pokiaľ ide o podniky, ktoré by sa chceli zúčastniť tohto procesu, tak by museli zamestnať buď jednu postihnutú osobu alebo dve nezamestnané osoby. Samozrejme, že v danej krajine musia existovať aj zákony, ktoré by sa aplikovali a využívali. Pokiaľ ide o nerovnovážne zastúpenie žien a mužov vo vedúcich e, pozíciách, tak máme isté kvóty, ale úprimne povedané, ak existujú nejaké verejné obstarávania, kde sa využívajú verejné finančné prostriedky, tak by sme mohli uprednostniť tie, e, ktoré kvalitne uplatňujú a rešpektujú všetky tieto podmienky, ktoré boli e, ošetrené v pracovných zákonníkoch, v pracovných podmienkach, ktoré uplatňujú pravidlá ohľadne rovnosti mužov a žien a naopak mohli by sme vylúčiť tie, mm, tie firmy, ktoré to nerešpektujú. To sú samozrejme iba odporúčania, pretože toto je v kompetencii členských štátov, ale e, upozorníme prosím na to, akým potenciálne mocným nástrojom je práve e, táto záležitosť na trhu práce. Čiže Toľko na úvod k tejto téme. No a ja si teraz so záujmom vypočujem pripomienky a názory kolegov. E, ďakujeme pekne. Dostáva slovo Maria Arena, nech sa páči. E, ďakujem pani predsednička, ďakujem za prácu, ktorá bola odvedená v tejto oblasti. To je veľmi dobrý základ pre našu prácu, pokiaľ ide o toto stanovisko. Je to veľmi dôležité aj preto, lebo náš výbor sa touto otázkou zaoberá, lebo najväčšia diskriminácia, ktorú v Európe zažívame, to je práve diskriminácia žien na pracoviskách. Samozrejme, že sú tu ďalšie diskriminácie, ktoré, eh, o ktorých hovorí správa pani Neuchl, ale eh, diskriminácia na pracovnom trhu je naozaj veľmi vážna vec. Takže rada by som teraz predložila niekoľko spresnení, práci, ktorá tu bola odvedená. Pred niekoľkými rokmi som sa tejto problematike začala venovať. Poprvé, e, ženy na pracovnom trhu e, a ich postavenie v rámci horizontu 2020, ako aj cieľ e, bojovať proti ich diskriminácii. Ja si myslím, že treba povedať, že tieto ciele sa týkajú sociálnej spravodlivosti. Keby sme nemali krízu, aj keby všetko dobre fungovalo, ak ženy nebudú správne zastúpené v pracovnom svete, tak to bude sociálna nespravodlivosť. Čiže my musíme skutočne pripomenúť tento aspekt. Po druhé, máme tú, tú slávnu mieru zastúpenia ženy 75 eh, do roku 2020. To súvisí aj so znížením chudoby, pretože vieme, že ženy v práci, ak pracujú na kvalitných pracovných postoch, tak to sú ženy, ktoré sú menej závislé a menej chudobné, ale v Európe máme teraz 20 miliónov chudobných a na to musíme pracovať. Tretí bod sa týka kvalitnej práce. Samozrejme, e, keď pozeráme na štatistiky, tak bohužiaľ ženy sú najviac postihnuté práve e, tým, tou prekernosťou e, pracovných miest, nedeklarovanou, nelegálnou prácou, a preto treba pracovať aj na kvalite pracovných miest. Bo 4. Kvalita, kvalita práce pre ženy e, počas ich života. Napríklad zoberme si materskú dovolenku. My musíme prijať v Európe modernú legislatívu ohľadne materských dovoleniek. Tieto ženy musia byť e, chránené od okamihu, keď otehotnejú, e, v okamihu, keď porodia a takisto aj e, pri návrate na pracovný trh a tu nie je spomenutá otázka materských dovoleniek. My tu máme ženy, ktoré sa rozhodli, že už nebudú mať deti a vidíme, aké to má dôsledky v mnohých krajinách, ako klesá pôrodnosť, alebo tu máme ženy, ktoré sa rozhodnú neísť na pracovný trh, pretože ej, tam nemajú žiadnu bezpečnosť, nepociťujú žiadne istoty. Takže my musíme aj ženám v tejto oblasti zabezpečiť modernú legislatívu, ktorá by umožnila lepšie zosúľadiť profesionálny a súkromný život a lepšie rozdeliť pracovnú záťaž medzi otca a matku, medzi ženu a muža. Takže toto tiež by sme mali riešiť. No a posledná vec, teda nie posledná, ale jedna z ďalších je prítomnosť žien v správnych radách. My vieme, že dnes e, sa vedie o tom už debata. Je tu veľa dobrej vôle, že chceme viac žien, ale zároveň e, keď tu ide o to, že aby sme prijali niečo záväzné, tak e, väčšina ľudí je proti, podniky sú proti tomu, aby ženy boli prítomné v správnych radách. Dnes tu nie je žiadny argument, ktorý by umožňoval odmietnúť ženy. Ženy sú kvalifikovanejšie. Je viac žen, ktoré majú diplomy, sú, kvalif- maj- sú kvalifikované v podnikoch, sú prítomné vo všetkých sektoroch a žena v správnej rade nie je drahšia ako muž. Teda nie sú tam náklady, nie sú tam problémy v spojitosti s kompetenciami a žiadny iný problém okrem mužského konzervativizmu, ktorý teda hovorí, že žena zaberá miesto mužom. Takže my, sme, my musíme naozaj bojovať za to, aby ženy boli E, zastúpené v správnych radách, aby sme mali kvóty, aby sme túto situáciu zmenili. Ďakujem. Uh, thank you. Eh, después de leer... Potom, ako som si prečítala návrhy k tomuto dokumentu Komisie o právach žien, tak si myslím, že body, e, o ktorých sa hovorilo, majú veľký význam na väčšiu mieru rovnoprávnosti. A takisto je dôležitá spoluzodpovednosť, e, pokiaľ ide o starostlivosť, pretože to je požiadavka, ktorá má vplyv aj na pracovný trh, ale aj na používanie času a nezávislosť žien. Hlavná príčina, prečo ženy sú najviac eh, postihnuté práve tými eh, čiastočnými pracovnými úväzkami je, že sa starajú o domácnosť, to je práca, ktorá nie je odmeňovaná a spôsobuje nerovnosť. A preto je dôležité, tak ako to hovorí bod 4, eh, je potrebné vytvoriť asistenčné infraštruktúry. Rovnako je potrebné zabezpečiť detské vzdelávanie verejné od nula vekov, univerzálne vzdelávacie systémy pre dospelých. Rozdiely v platoch medzi mužmi a ženami majú tiež viacero aspektov. Poprvé, práce, ktoré vykonávajú ženy, súvisia so starostlivosťou a často sú horšie odmeňované. Na druhej strane tu máme veľmi vysoké percentá e, ľudí, ktorí za rovnakú prácu v rovnakej profesionálnej kategórii sú ženy slabšie odmeňované ako muži. Teda e, my musíme revalorizovať prácu e, spojenú so starostlivosťou, a aktívnym spôsobom bojovať proti platovej diskriminácii. Pokiaľ ide o ďalší bod, tak e, ja si myslím, že ja by som bod číslo 4 navrhla trošku inak. Nejde tu len o otcovskú dovolenku, ale aj o to, aby sa vlastne mohli rodičia striedať na materskej dovolenke e, a aby mali rovnaké práva pri narodení aj pri adopcii. To sú také o, konkrétnejšie opatrenia a myslím si, že sú veľmi dôležité. Tam, kde sa hovorí o chudobe, tak si myslím, že Áno, ženy naozaj trpia väčšou mierou chudoby, treba to viac zdôrazniť a potom treba zdôrazniť aj špecifické príčiny väčšej miery chudoby žien. Ale zabudli sme na dôležitú vec. A síce, že ženy často pracovali menej mimo domácnosti alebo na horšie pracovný, eh, platených pracoviskách a to viedlo k tomu, že majú vo všeobecnosti nižšie penzie ako muži. A preto je dôležité, e, sa venovať aj i zvýšeniu ich penzií, lebo len tak možno zlepšiť túto situáciu. Bod 6. Väčšia rovnováha medzi e, ženami na e, postov s rozhodovacou právomocou. Tam k tomu nemá dochádzať len v podnikateľskej sfére, ale aj v politických inštitúciách a vo všeobecnosti vo všetkých profesionálnych oblastiach. Treba zdôrazniť, že ženy majú právo E, ma, e, byť zastúpené aj na miestach, e, ktoré si vyžadujú rozhodovaciu schopnosť, aj na politických miestach. A vlastne, čo nám hovorí aj pracovná charta ohľadne starostlivosti. V minulosti sa o to, to bolo pokrývané štátnymi službami, ale teraz tam boli škrty, takže teraz to postihuje ženy. Ja navrhujem, aby štáty neškrtali vo verejných výdavkoch, pretože práve to e, napomáha navyšovaniu rozdielov medzi postavením ženy a muža. A ďalej by tam bolo potrebné spomenúť e, otázky, ktoré sa e, neocitli v dokumente z výboru FAM, ako napríklad Napríklad e, treba spomenúť niektoré e, príčiny nerovnosti medzi mužmi a ženami, aby sme ten dokument skompletizovali. Terry ďakujem pani predsedajúca. Najskôr sa chcem poďakovať spravodajkyni e, za jej návrh stanoviska. Vieme, že rodová rovnosť zvyšovaním sociálneho hospodárskeho blahobytu nielen bude na prospech ženám, ale celej spoločnosti. Rodová rovnosť eh, od samého počiatku je jednou z základných zásad fungovania je už viac ako pred 50 rokmi. Zásada rovnakej mzdy bola eh, zakotvená v zmluve a myslím, že je eh, škandalózne, že ešte stále dnes to nefunguje tak v praxi, že ešte stále nemajú muži a ženy rovnaké podmienky na pracovnom trhu a v sociálnej oblasti. V stratégii rodovej rovnosti sa venujeme mnohým veľmi e, závažným aspektom života žien, či už je to ten rozdiel v platoch, alebo otázka ekonomickej nezávislosti žien, alebo potom dostupnosti pracovného trhu pre ženy, taktiež možnosti kariérneho rastu, a taktiež ovplyvňovať rozhodovací proces a taktiež diskriminačné štruktúry a postupy, ktoré súvisia s rodovou príslušnosťou. Domnievam sa, že všetky tieto aspekty sú mimoriadne dôležité. Chcela by som na niektoré z nich poukázať, ktoré sa objavujú aj v pozmeniacich návrhoch. Poprvé, otázka feminizácie chudoby. Tu už spomenuli viacerí. Myslíme si, že je to výsledok viacerých faktorov a vrátane rozdielov v platoch a to má potom zraz sa dogorozili aj v dôchodkoch a taktiež e, povinnosť e, starostlivosti, ktorá často prípada ženám a taktiež e, systém sociálnych dávok, taktiež daňový systém. U nás napríklad v Nemecku je daňový systém nastavený tak, že vedie k väčšej nerovnosti mužov a žien. Znižovanie miery chudoby o 20 miliónov do roku 2020 eh, sa môže podariť iba politikou proti chudobe, ktorá bude zakotvená eh, v úsilí celkovo bojovať proti chudobe žien, pretože ak ženy nebudú prvorade v tomto boji, nepodarí sa tento eh, cieľ splniť. V posledných rokoch sme svedkami v EÚ najmä v súvislosti s politikou úspor v Južnej Európe toho, že dochádza k opačnému vývoju, že e, ženy sú e, nadmerne ovplyvnené týmito opatreniami. Keď sa pozeráme teraz e, na to, aká je realita žien, vidíme, že opatrenia politiky úspor mali negatívny dopad a v budúcnosti musíme bojovať s cieľom nezhoršovať ešte viac situáciu žien. Ešte posledná poznámka. Predlžili sme pozmeňovací aj k tomu. Súvisí to s sexuálnym obťažovaním na pracovisku a taktiež s otázkou homofóbie a transfóbie. Takáto diskriminácia je nepriateľná. Domnievame sa, že aj v tejto stratégii je potrebné poukázať na tieto problémy. Transfóbia e, si zaslúži našu pozornosť a malo by sa to zahrnúť v správe. Ďakujem. Thank you, Tiziana Beg. Ďakujem pekne, pani Begin. Ďakujem. Ďakujem spravodajkyni za jej návrh. V mnohých veciach sa zhodneme, ale by som chcela trošku zvorazniť možno, že program účasti žien na pracovnom trhu je mimoriadne dôležitý. A musíme si položiť otázku, aké dôvody sú za tým v mnohých krajinách EÚ. Je často žena nútená e, vybrať si medzi rodinou a prácou. A skutočná prekážka spočíva v vôbec vstupe na pracovný trh. A často e, štát ani nejako neuľahčuje e, tento vstup. Hovorím to ako matka, mám tri deti a taktiež som pôsobila ako konzultantka pre malé stredné podniky v Taliansku. Mm, žiaľ, tieto problémy ďalej pretrvávajú. Veľmi často vidíme, že sú preferovaní muži. Ženy musia odpovedať na rôzne otázky, napríklad ako chcete pokračovať po tom, čo ste sa vydali, aj keď tieto otázky sú v rozpore so zákonom, naďalej sa kladú. Ďalej často vidíme postoje pracovných vzťahov takého charakteru. Sú to postoje, ktoré e, hraničia so slušnosťou. Pritom to nemusí byť e, priamo sexuálne obťažovanie. Je to jednoducho postoj, nedostatok úcty. A už nespomínam otázku rozdielov v platoch e, a v dôchodkoch. My v Taliansku sme na úplnom chvoste čo sa týka služieb zdravotnej starostlivosti a sociálnych dávok. Nemôžeme sa tváriť, že tento problém neexistuje. Myslím, že v mnohých oblastiach v Európe je um, kultúra príliš maskulína. Ak nebudeme investovať uh, do možnosti e, kombinovania práce a starostlivosti o rodinu, tak uvidíme e, čoraz viac, že ženy sa budú vzdávať možnosti pracovať Často žena potom, keď sa vracia po materskej dovolenke do práce, e, je nútená akceptovať e, nižšiu pozíciu, aby dokázala sklúbiť e, pracovný život aj starostlosť o rodinu. Je tu celý rad rôznych kultúrnych aspektov, ktoré sa taktiež musia vziať do úvahy, tak aby situácia napravila taktiež si musíme uvedomiť, že jeden z najcenejších zdrojov, ktoré máme, sú ženy. Teda Európa a členské štáty musia pracovať spoločne s cieľom eh, baviť sa tejto hanby. Ďakujem. Mora Šartie. Si, madame eh, la présidente. Ďakujem, pani predsednička. Táto téma eh, je mimoriadne blízka nám vzhľadom na okolnosti, v akých sa nachádzame. Najskôr chcem uviesť tri údaje, ktoré sú veľmi dôležité a treba ísť ja do úvahy. Poprvé, dopad krízy na prácu žien. Ak sa pozrieme na európsku úroveň, tak vidíme, že dopad krízy na pracovné miesta pre ženy vyhnal ženy z práce, pretože boli nedostatočne platené, mali prekerné pracovné miesta, pracovali na čiastkový pracovný úvezok. A okrem toho nie len, že kríza vyštvala ženy z práce ale ženy ešte zvýraznili tento pohyb vzhľadom na ťažkosti medzi e, dosiahnutím rovnováhy pracovný život, súkromný život a opustili často odmeňovanú prácu e, v prospech neodme, neodmeňovanej práce doma. Čiže vidíme tu kolosálny problém a ja si myslím, že na tomto rozšírení nerovnosti medzi e, ženami a mužmi na pra- e, pracoviskách treba e, to zdôrazniť. Po druhé, mentalita, ktorej musíme čeliť. V mojej krajine sme robili prieskum s následovnou otázkou. Nazdávate sa, že v časoch krízy E, muži by mali mať prioritu v práci. Dúfam, že nás socialisti počúvajú. Myslíte si, že muži by mali byť prioritní v práci? 63% opýtaných odpovedalo áno. Takže my tu máme skutočný problém v oblasti mentality a s tým musíme bojovať. V rámci týchto 63% opýtaných a odpovedí boli aj ženy. A preto treba podporovať ženy a dodávať im odvahu. Po tretie, vzdelávanie, vy už ste hovorili, vzdelávanie je dôležitá investícia verejná aj privátna, je to investícia štátu aj rodín a my si uvedomujeme, že tu nedochádza k návratu na úrovni práce a treba v každom prípade ešte e, doložiť a ja predložím aj pozmenujúce e, návrhy v tomto smere. Treb, súhlasím s mnohými vecami, ktoré sú tu opísané, ale chýba mi tam zmienka boja proti e, kariérnym nerovnostiam. Samozrejme sú nerovnosti v oblasti odmeňovania, ale keď sa, nepo, keď ne, keď sa nepozrieme na problém nerovnosti, postov, tak nikdy neodstránime e, nerovnosť v platoch a v kariérach, e, lebo práve nerovnosť v rozvoji kariéry núti ženy a vedie k tomu, že ženy potom jednoducho sa prepadajú do chudoby v okamihu, keď odchádzajú do dôchodku, lebo majú 37 percentný rozdiel medzi platmi žien a mužov. Druhý pozmaňujúci návrh to je E, nerovnosť pri kritériách pri najímaní alebo pri kontrahovaní. Konštatovali sme, že prvé kritérium e, prijatia ženy do zamestnania je disponibilita. Kompetencia je siedmým kritériom. Prvým kritériom pre muža je kompetencia. Disponibilita je siedmým kritériom. To znamená, že tu máme presne opačné kritériá e, medzi ženami a mužmi. Takže máme tu mentalitu, kritéria pri príjmaní do práce, nerovnaký kariérny vývoj, to sú tie hlavné body ktoré, a hlavné negatívne prvky, ktoré treba odstrániť, aby sme dosiahli rovnosť medzi postavením mužov a žien. Počula som od Marie Areny, ako hovorila o problémoch dopadu materstva na kariéru ženy. Ja len ľutujem, že e, sme stratili harmonizáciu materskej dovolenky na, vo všetkých 28 členských štátov to sme prehrali v predchádzajúcom volebnom období a myslím si, že musíme robiť všetko preto, aby sme dosiahli harmonizáciu materskej dovolenky na úrovni 28 členských štátoch. A ak sa zhodneme tak, ako sme to prakticky dosiahli, pokiaľ ide od, o materskej dovolenke 16 až 18 e, týždňov, pretože naše kolegyne ženy na európskej úrovni niektoré majú 56 týždňov neplatenej materskej dovolenky. Takže my musíme bojovať na tejto úrovni, e, na úrovni všetkých politických skupín, pretože ak sa nám to nepodarí urobiť tu, tak všetky tie boje budú zbytočné a nedosiahneme žiadne cieľy, pokiaľ ide o kvóty. Ja som proti kvótam bojovala pred desiatimi rokmi, v roku 2000 pretože som si myslela, že na základe kompetencií e, ženy sa budú môcť uplatniť, ale o 10 rokov neskôr som si uvedomila, že kompetencie pre ženy nie sú dostatočné. A ak my nedáme kvóty, nikdy tú rovnoprávnosť nedosiahneme. Takže pre mňa je to akási povinná pasáž. Ja dúfam, že jedného dňa E, našu prácu budeme robiť tak dobre, že nebudeme už potrebovať kvóty. Ďakujem. E, Ďakujeme. Pani Sojdorová. No děkuji za udělení slova. E, jsem velmi ráda, že... Ďakujem. Som veľmi rada, že môžeme nadviazať na kolegyňu Mora Šachti. Veľmi ma teší, že mám túto príležitosť. Chcela by som doplniť niekoľko bodov k tejto téme, ktoré považujem za dôležité. Myslím, že postavenie žien vyplýva z toho, že žena naozaj má nezastupiteľnú úlohu v rodine a to je úloha, v ktorej ju nemôže nikto zastúpiť a ktorá pre ňu znamená isté prekážky pri následnom návrate do zamestnania. Už o tom kolegyne hovorili. Nie je to len náš dojem, potvrdzuje to aj výskum v rokoch 2011 až 2012 na veľkej vzorke dospelých, tzv. výskum PIAC, teda výskum gramotnosti dospelých pod zaštitou OECD. A v tomto výskume sa potvrdzuje to, čo cítime aj my, že ženy po materskej dovolenke majú iné, nové kompetencie, ale tie kompetencie, ktoré sú potrebné práci, v pracovnom procese, v podnikaní a tak ďalej. Často majú výsledky slabšie ako muži v tej istej vekovej kategórii. Sú to kompetencie v IKT, taktiež iné dôležité pre trh práce, najmä v období, keď sa žena má vrácať po maďarskej dovolenke do zamestnania, teda zhruba vo veku na 30 rokov. Možno je to odpoveď aj na to, čo povedala už kolegyňa, že aj v dotazníku sa uvádzalo, že muži majú mať prednosť, pretože zamestnávateľ celkom prirodzene uprednostní v tej istej vekovej kategórii e, s tými istými kompetenciami muža, pretože ho považujú za disponibilnejšieho a pretože podvedome cítia, že je to človek, ktorý bude mať dlhšiu kariéru a bude schopný lepšie túto prácu vykonávať takejto situácii podľa mňa sa musíme sústrediť práve na to obdobie tesne po materskej dovolenke a podporiť ženy v tom, aby sa dokázali vrátiť do zamestnania, začať podnikať a aby ten prechod mali trošku zjednodušený. To je podľa mňa kľúčové obdobie preto, aby žena už nebola diskriminovaná finančne ani kariérovo. Myslím, že z hľadiska odporúčania tejto správy by sme sa mali sústredovať práve na túto konkrétnu odporu z hľadiska skrátených úväzkov, práce z domu, teda všetko s ohľadom na návrat žien do zamestnania po materskej dovolenke, respektíve po rodičovskej dovolenke. Ešte chceme zdôrazniť, že rodičovská alebo materská dovolenka nie je žiadnou dovolenkou, je to práca, obetavá práca žien v domácnosti, starostlivosť o deti, o rodinu a spoločnosť by e, to mala takto uznávať a oceňovať. Ďakujem. Thank you. Ďakujeme. Mm, komisia, máme tu niekoho? Pane komisie? Nech sa páči. Pani Betak? Dobrý deň. Ja by som chcela zdôrazniť najmä to, že väčšina z vecí, na ktoré poukazujete, sú už pokryté v aktuálnej stratégii pre rodovú rovnosť, niektoré o niečo menej, ako napríklad chudoba. Vieme veľmi dobre, že musíme dosiahnuť pokrok o mnoho viac v budúcnosti. Ako viete, začali sme pracovať na novej stratégii. Čakáme na otvorenie pripomienkového konania v apríli. Už teraz zhromažďujeme rôzne e, návrhy. Všetko to, čo som si tu dnes vypočula, e, odozdám kolegom a v plnej miere to zohľadníme, pretože súhlasíme s vašimi poznámkami. Myslím, že väčšina vašich poznámok sa týkala najmä ekonomickej nezávislosti žien. a Chcela by som zdôrazniť, že toto je jedna z najvýznamnejších priorít v aktuálnej stratégii a my e, sme odhodlaní pokračovať vo vnímaní týchto prírody v budúcnosti. Chcem sa ešte raz poďakovať, chcem oceniť vaše vyjadrenia, zhodneme sa vo väčšine z nich a pokúsime sa pokryť ich o niečo viac v novom návrhu možno v tých oblastiach, e, ktoré nie sú dostatočne pokryté v aktuálne platnej stratégii. Ďakujem. Ďakujeme. Ešte pani spravodajkyňa, nech sa páči. Thank you. E, thank you very much. E, pani przewodnicząca, szanowni państwo, bardzo dziękuję za... Ďakujem za slovo. Pani predsedajúca, dámy a páni, alebo skôr už len dámy, ďakujem pekne Zdá sa mi jasné z tejto rozpravy, že nerovnosť žien a mužov a mnohé ďalšie stereotypy nielen ochudobňujú život žien, ale sú aj prekažkou hospodárskemu rastu. Väčšina vašich poznámok sa týkala veci, ktoré sú už zapracované do správy, takže možno ich treba trošku viac zvýrazniť, ale Objavili sa aj nové veci v tejto diskusii a chápem, že budú zapracované do stanovisk, napríklad neplatená práca, nenahlasovaná práca žien, ktoré by mala byť venovaná väčšia pozornosť, násilie na pracovisku, šikanovanie, sexuálne obťažovanie na pracovisku. Podobne ako požiadavky kroky na harmonizáciu pravidiel materskej a otcovskej dovolenky. Musíme podporiť i otcov, ich práva v tomto zmysle spolu s právami žien, pretože ani ich práva často nie sú chránené. Predložím pozmenujúci návrh k otcovskej dovolenke ja osobne. Nerovné zaobchádzanie so ženami a s mužmi na trhu práce, najmä rôzne vnímanie žien a mužov, také veci boli zdokumentované napríklad aj v Polsku. E, bolo tu aj stanovisko Svetovej banky, tohto sa týkajúce. Bol tu výskum, ktorý sa zaoberal hierarchiou e, alebo postavením funkciami žien a mužov ďalej statusom žien a mužov. Muži, ktorí mali aj deti, sa považujú za najdôveryhodnejších pracovníkov. Na druhom mieste sú slobodní muži, ktorí tiež mali vysoké funkcie a ktorí môžu pracovať dlho a dl- počas dňa. A situácia žien je úplne opačná. Ženy s deťmi boli úplne na spodu tejto hierarchie, pretože sa vnímali ako pracovničky s najväčším rizikom neplnenia si povinnosti, čiže keď má muž deti a keď má žena deti, to má úplne opačné dopady na ich zamestnateľnosť, na ich zamestnanie. Prečo? Pretože ešte stále usúvzťažňujeme ženy s funkciou starostlivosti o deti a s častými absenciami z práce kvôli starostlivosti o deti a preto zamestnávateľia berú ženy a mužov inak, čo sa týka ich dostupnosti a ochoty chodiť do práce. Aj mužom, mužom aj ženám, ktorí majú deti, by sme mali pomôcť lepšie skombinovať svoj súkromný a verejný život. Na tomto pracuje výbor e, FAM. Sklbenie profesného a súkromného života je ďalšia téma, ktorá s týmto súvisí. E, často majú ľudia problémy to sklbiť a ďalej materská otcovská dovolenka, neviem, či sa to má riešiť takto osobite alebo spoločne ako rodina dovolenka. Toľko z mojej strany, ďakujem za všetky poznámky, vypracujeme stanovisko. Ďakujem vám. Teraz harmonogramy lehoty. Lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov 5. február Zvažovanie pozmeňujúcich návrhov 24. marca, prijatie v EMPL výbore 16. apríla. Ďakujem všetkým za veľmi zaujímavú rozprávu naozaj. A uvidíme sa popoludní, keď završíme naše stretnutie.